Okay, everybody, <coughs> in case you're wondering why I was... Dobrý deň, neviete asi prečo som čakala. Je to preto, že sa niečo nedostalo do programu a malo sa. Tak sme to riešili. Predovšetkým začíname prijatím programu schôdze. Bola som informovaná sekretariatom spravodajcu Oliho Šmita, že mal veľké problémy s cestovaním, s leteckou prepravou, takže to, čo sme mali na 15.50, dnes nebude a takisto bod 6 sa odloží na iný čas, pretože Ole Šmit e, bohužiaľ bude meškať a potom neskôr máme verejné vypočutie, takže to nemôžeme presunúť. Takže program sa považuje týmto za prijatý, keďže nevidím žiadne námietky. Bod 2. Oznámenia predsedajúcej. Prvý trialog o EMEI bude, bol 10. oktobra a zistili sa v ňom zásadné záležitosti, ktoré súvisia s našimi pracovnými metody, metodikami a sú to niektoré veci technickej povahy, niektoré politickej a treba etablovať istú, istý postup, ktorým sa vysporiadame s týmito záležitostiami v pracovných skupinách. Tiež budete informovaní o budúcom trialogu, ktorý sa bude konať 25. oktobra. Ešte na prvom trialogu samozrejme sa nepríjmajú žiadne rozhodnutia, len sa pripravujú veci. Toľko oznamenia bod 3, ročná správa o politike hospodárskej súťaže EÚ je to preskúmanie pozmenujúcich a doplňujúcich návrhov. Slovo má Andreas Schwab. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Milí kolegovia, predovšetkým by som chcel poďakovať všetkým autorom pozmeňujúcich návrhov za konštruktívny prístup. Celkovo predložili 77 pozmeňujúcich návrhov a vlastne o tomto budeme diskutovať. V rámci tej našej task force pre právo o hospodárskej politiky hospodárskej súťaže. Sme sa na tom teda zhodli, že pokúsime sa tohto ročnú správu e, trošku prísnejšie orientovať minimálne v jednom, v jedne, v jednom bode, e, e, tak aby sme, aby to nebolo neustále o, vlastne o všetkých jednotlivých oblastiach, ale aby trošku mohol byť aj dopad tejto správy silnejší. Takže sme sa sústredili na konkrétnu tému a ja som teda navrhoval, aby sme sa sústredili práve na um, nariadenie 123 z, jedno z roku 2003, kde sme hovorili teda o, o pokutách a myslím si, že môžeme povedať, že teda vyvízame komisiu, aby um, spôsobom zabezpečila um, aby zabezpečila skutočne rovné, rovné podmienky, kým, kým vlastne sa určí výška skutočnej pokuty alebo pokuty, ktorú musí teraz zaplatiť. Myslím si, že takéto tzv. riešenie ADR by mohlo byť v takej situácii, že v prípade, že tzv. out of court bargaining, teda mimosúdne vyrovnanie v Spojených štátoch je možné, ale ja tento podmienujúci návrh nepodporujem. Niektorí si myslia, že je to to by riešenie, ktoré by posunilo ho komisie, kde by sa škody, ktoré mohlo ktorý by mohli teraz zasahovať v prípade, že by niektoré podniky vytvorili kartel. A takýmto spôsobom sa dá presne určiť, že pravdepodobne aj potom to tretie e, finančné vyrovnanie by potom bolo, by zohľadňovalo aj tie vyplatené pokuty. A takýmto spôsobom boli by treba pripraviť aj e, tie tzv. compliance procedures v tom zmysle, aby nespôsobovali nejaké nevý, nevýhody. Takisto vlastne sme sa venovali v tejto našom výbore aj k téme kolektívneho, kolektívneho právneho prostriedku, tak spôsobom, respektíve kolektívneho právneho prostriedku, to znamená, že dokumenty, ktoré poskytnú partnery ku komisii, musia byť absolútne dôverné a musíme tak aby keď sa vydávali tieto dokumenty, aby sa potom mohli aj potom použiť. Ja by som ešte možno mohol poukázať na to, že pán profesor Žeradan urobil e, m, správu k pokutám k udelovaným komisiou, ktoré bude prekladať 18. novembra v našej task force, ale pre tých kolegov, ktorí majú záujem, sa môžu zúčastniť aj takisto aj SND požiadalo o to, aby sme ďalších odborníkov prizvali do našej skupiny, tak aby sme mohli aj sme sa teda, to sa teším, že mohli sme túto možnosť vyjadriť, vymeniť si tie názory. Teraz by som sa chcel vyjadriť jednotlivým pozmeňujúcim návrhom, pani predsedajúca. Myslím si, že mm, ide o služby, alebo v podstate dneska budeme hlasovať o niektorých pozmeňujúcich návrhoch. To isté platí aj pre pozmeňujúce návrhu. Dnes budeme hlasovať o, o tých, ktoré sa týkajú kolektívnej nápravy a všetko vlastne pravdepodobne súvisí aj s Alternative Dispute Settlement, teda alternatívnym riešením sporov a závisí od toho, že či túto možnosť komisii poskytne ešte predtým, než e, uvalí nejakú pokutu či to potom bude napomocné pre komisiu. A napokon ešte tu boli viaceré zaujímavé pozornice návrhy, to sú, ktoré sa týkajú pomoci, štátnej pomoci. Proste to súviselo s tými rôznymi štátnymi zásahmi, ktoré súviselo s krízou v roku 2008 Existuje tu ešte potom otázka, čo by mali robiť to v oblasti energii. Je tu jeden pozmeňujúci návrh, ktorý navrhuje, že pri, by sme mali písme otvoriť e, trh. Myslím si, že to je v poriadku. Takisto sa tu spomína aj úloha ratingových agentúr v jednom z pozmeňujúcich návrhov. A to by sme mohli takisto napojiť na inú správu, ktorá sa týchto týka. A potom ďalší pozmenujúci návrh sa bol prejednatný s generálnym riaditeľstvom pre hospodárskú súťaž a aj s podpredsedom komisie, ale myslím si, že tie body, o ktorých som doteraz alebo som nehovoril, ktoré sú ešte otvorené, potom ponechám na hlasovanie Takže ja sa v každom prípade teším na konštruktívne príspevky a aj, sa, aj na to, že čo sa dozvediem od kolegov, dozviem od kolegov, čo som doteraz ešte od, od nich nedostal. Ďakujem pekne. Thank you very much. Ďakujem pekne. Peter tu nie je, preto sa obratím na ďalších tieňových spravodajcov. Sofie. Ďakujem, pani predsedajúca. Budem hovoriť len stručne. Nemám veľmi čo dodať k tomu, čo povedal spravodajca. Spolupracovali sme s týmom spravodajcov a tieňových spravodajcov o, na správe o hospodárskej súťaži celé roky. A myslím si, že teraz už e, prišlo vo veľkej miere k zhode v hlavných záležitostiach. Pozrela som si doplňujúce a pozmeňujúce návrhy, mnohé z nich sú pozitívne, ktoré správu ďalej iba posilnia otázke kolektívnych náprav k tomu nemám veľmi čo povedať, pretože sme dosiahli celkom dobrý kompromis k tejto správe kolektívneho uplatňovania nárokov na nápravu. A čo sa týka služieb vo všeobecnom hospodárskom záujme, asi v tomto výbore budú isté nezhody, pretože nie sme nadšení touto správou o služba všeobecného hospodárskeho záujmu SVHZ a nechceme, aby takýto legislatívny rámec vznikol, ale vždy sme s týmto nesúhlasili a budeme nesúhlasiť aj naďalej. To je veľmi pravdepodobné. Čo sa týka spolupráce s Európskou komisiou, predložila som množstvo doplňujúcich a pozmenujúcich návrhov. Spomenuli ste ich eh, bez toho, či by ste povedali k tomu, či ich podporujete alebo nie. Ide tu o pokus prísť s návrhmi, ktoré majú poskytnúť štrukturovanejšiu formu spolupráce, pretože podľa mňa každý rok prijímame správu o hospodárskej súťaži a ďalšie správy, ktoré sa týkajú hospodárskej súťaže a potom komisia veľmi zdvorilo povie ďakujem a aj tak si urobí po svojom. hoci v 99% prípadov podporujem líniu, ktorú si vybrala Európska komisia, je to trošku smiešne, že v takejto dôležitej oblasti politiky, kde neexistuje demokratický dohľad a nemáme naň ani prostriedky, a keď sa pozrieme na to, v akom stave sa nachádza európske hospodárstvo a do akých smerov sa rozvíjajú e, rozpravy, že sa žiada a volá po viac koordinácie, ďalšej koordinácii európskeho hospodárstva? Mm, neviem. Toľko som chcela povedať. Vítam ďalšie názory. Ďakujem, hovorí predsedajúca. Ďalší rečník. Ďakujem, pani predsedajúca. Predovšetkým by som chcel poďakovať pánu Švabovi za jeho správu. Ako sme už hovorili v tomto výbore, viacerí, podporujeme väčšinu toho, čo je skoncipované. Ja predložím vlastné návrhy. E, z roku 2009 v tej správe predmetnej parlament sa vyjadril, že tie opatrenia, ktoré sú dočasnej povahy, e, nevyzerajú byť až také dočasné a parlament povzbudzoval e, k takej situácii, kedy by naozaj sa nepredlžovali dočasné opatrenia. Štátna pomoc napríklad a ja som predložil pozmeňujúce návrhy 6, 12 a 14, ktoré majú sa proti tejto štátnej pomoci postaviť. A myslím si, že sa celková politika dá zlepšiť. Čo sa týka ďalších nástrojov, hovorí pán Epping, myslím si, že treba podporiť disciplinárne opatrenia a komisia by mala zakladať svoje e, názory naozaj v tom, čo hospodárska súťaž znamená, e, aký dopad bude mať finančný Spravodajcovia Ingeborg Gressle a Krešen Torevelini eh, chcú, aby sa hlasovalo už na nasledujúcej plenárke, ale pozmeňujúce návrh 44 navrhuje zahrnúť aj výnos z pokut eh, proti hospodárskej súťaži do rozpočtu. To eh, neviem, či sa týmto náhodou nespochybňuje nestrannosť komisie, ak by sa výnosy prepojili so špecifickými cieľmi v rámci sféry hospodárskej súťaže, čo sa týka 27. Myslím si, že touto môžeme vyslať silný signál, že žiadne pokuty sa nedajú používať ako mechanizmy na financovanie rozpočtu. Preto dúfam, že v duchu týchto bodov príjmeme aj záverečnú verziu správy o hospodárskej súťaži. A pani predsedajúca, chcel by som dodať aj to, že sme mali minulý týždeň plodné stretnutie, ktoré sa týkalo e, kolektívnych nárokov na nápravu. Spravodaj sa bol veľmi ústretový a dospeli sme k dohode, k väčšine veci. Chcem mu poďakovať za to, že bol taký otvorený a tolerantný. Ďakujem za slovo. Ďakujeme vám. Slovo má Filip. Ďakujem, pani predsedajúca hovorí Filip Lamberts. Chcem poďakovať Andreasovi za dobrú správu i ja. A ja sa pripájam k tým, ktorí tvrdia, že nemáme zo správy vytvárať vianočný stromček, na ktorý si každý zavesí svoju ďalšiu ozdobu a želanie. Tak to nemá vyzerať podľa mňa. Ak sa treba na niečo zamerať, tak to má byť tá oblasť pokut. V kontexte, v ktorom sa nachádzame dnes, vidíme, že staršie opatrenia, ktoré sa predtým prijali, aby sa posilnil finančný sektor. Myslím si, že mám z toho obavy, keď sa pozerám na makro dopad toho, čo sa udialo v oblasti hospodárskej politiky. Argumentoval by som tým, že dopad štátnej pomoci do finančného sektoru naozaj ovplyvnil veci. Je to, má to oveľa väčší e, dopad, než sa predtým zdalo. Vidíte, že pristúpime k tej istej veci z rôznych uhlov. Ja sa ale tiež snažím dostať sa k niečomu rozumnému, k rozumnému výsledku. Sophie, pochopil som správne, že ste proti myšlienke, aby sme mali e, rámcovú smernicu k službám všeobecného hospodárskeho záujmu? Áno? Pretože e, sa stala zriedkavá vec, že sme e, názoroví oponenti. Ďakujeme, hovorí predsedajúca Jorgen. Chcete prehovoriť za GUE? Ďakujem pekne. No ja som prišiel trošku neskôr, takže jedná sa to hospodárskú politiku? E, hospodárske súťaže teda? No už, áno, ďakujem. Myslím si, že e, pán Kinner predložil svoj vlastný pozmeňujúci návrh. Ja som si pozrel niektoré pozmeňujúce návrhy, ktoré boli predložené a môj komentár k tomu je asi taký, že to, čo povedal Filip Lamberts, to myslím si, že to je celkom z, asi pozícia, ktorú by som rád podporil, ktorá sa týka bank. Tam, ale to sa určite prijaví v hlasovaní a za to budem hlasovať. Potom druhá vec, druhý komentár je otázka zabezpečenia energie, energii. To bol pozmeňujúci návrh Elizy Ferrera, to by som takisto dokázal podporiť, pretože tu ide o podporu v tom v zmysle, aby nedošlo k nejakým oligopolným alebo k um, koncentrovaným koncentrovaním moci na trhu. Takže asi to je všetko, čo by som vám v tejto chvíli mohol povedať. Ďakujem. Uh, thank you. And... Ďakujem pekne, Antonín. Ďakujem. Pani predsednička. Kolega tu nie je, takže chcem spomenúť niekoľko pozmenujúcich návrhov v jeho mene a niektoré moje. Pokiaľ ide o kolektívnu nápravu, mali sme pracovné stretnutie minulý týždeň a dospeli sme k dohode o základných e, faktoch a predložíme k tomu pozmenujúce návrhy v správe. Som si istý, že výsledok tu bude uspokojivý. Mám niekoľko pozmenujúcich návrhov, ktoré chcem spomenúť, najskôr pokuty. Pokuty musia byť uh, v svojej podstate odradzujúce. Ak nie sú, tak uh, potom budú mať stimulačný efekt. To je kľúčové. Po druhé, procesy koncentrácie sa stanú vecami, ktoré budú na dennom poriadku na vnútornom trhu. Nehovoríme o tom, že budeme rozdávať vianočné darčeky, ako niekto spomenul, ale musíme sa pozrieť na dôležité otázky a pokračovať v práci, ktorá bude kontinuálna. Pani Ferreira pracuje na správe o ratingových agentúrach. A toto sú také dominujúce prvky e, vo veľkoobchodnom sektore. To má dopad na vnútorný trh a dopad aj na polnospodársky sektor. A potom sú ďalšie pozmeňujúce návrhy k bankovej kríze a veľmi relevantné ustanovenie, kto chcem, aby spravodajcovia brali do úvahy. Ďakujem. Ďakujem pekne. Tomas Mann. Eh, Ďakujem, pani predsedajúca. Ja by som chcel zablahoželať eh, Andreasovi, ktorému sa podarilo dosiahnuť veľkú dohodu s tými spravodajcami to všetko slúži v prospech tejto veci. Ja takisto zdieľam tu stanovisko, že pokiaľ ide o pokutu, tie musí mať nejaký účinok. To znamená, že musí to byť určite ústrašujúci účinok a nie, aby to bola len nejaká taká um, demonstrácia toho, že chceme ešte nejakým spôsobom získať peniaze do pokladne. To nemôže takýmto spôsobom fungovať. Potom, čo sa týka tých compliance procedures, to je takisto veľmi dobré, aj keď s niektorými sa teda možno, že trošku môžeme vyjadriť kriticky. Potom dom do otázky. Jedna otázka sa týka ratingových agentúr pretože si myslím, že jedno z najdôležitejších úloh, ktorú teraz teda pred nami stojí, je práve, a to by musí, tomu by sa malo venovať aj takáto správa a hospodárskej súťaže, pretože návrhy európskych ratingových agent, európskych bol zlomysle pochopený, preto by som tu žiadal o politické rozhodnutie, aby sme zvenovali, mali veľmi jednoznačné vyhodnotenie situácie. Ehm, čiže nechceme tu mať množstvo rôznych ratingových agentúr, ktoré jednoducho prijímajú rôzne ehm, rozhodnutia, pričom keby sme, keď vieme, že viacerí miliardári sú vlastne majiteľmi týchto ratingových agentúr, tak my sa tu ocitáme v cudzích ehm, vlastne v rukách, ktorí u nás rozhodujú, kto, niekto, kto, kto Musí to byť absolútna nezávislosť, ktorá musí byť zaručená. Nie je možné, aby sa to zmenilo na organizáciu. Musí to byť teda plne korektné aj z politického hľadiska implementácia. Prepačte, dopad práce ratingových agentúr je zásadný. Hovoril som so zástupcami e, predstaviteľov z profesionálnych dôchodkových e, agentúr. Musíme jednoducho túto otázku vyriešiť. Nie je možné, aby sme mali e, len niekoľko veľkých e, subjektov, ktoré budú nositeľmi zmeny v politiky. Kolego, kolega Ferrera, ktorý predložil veľmi zaujímavé pozmenujúce návrhy. Číslo 16, tu sa hovorí o fonde, ktorý bude nezávisle financovaný a bude sa snažiť pomáhať, pomáhať spoločnostiach, ktorým hrozí insolventnosť. Rád by som vedel, čo to znamená, e, určite sa tomu treba vyhnúť, ale to znamená, že tie, ktoré sú ohrozené nesolventnosťou, je tu určité exponovanie sa tomuto riziku. Chcel by som tu položiť e, otázku, je to potrebné prediskutovať. Možno by som mohol ešte na záver povedať niekoľko pripomienok. E, to sa týka ostatných výborov. Je to správa z vlastnej iniciatívy. Budeme vedi- e, uvidíme, čo sa stane v pondelok večer v Štrasburgu. Nemali by sme sa jednoducho pokúsiť zbaviť sa niektorých častí Mali by sme mať miesto správy z vlastnej iniciatívy nejakú jasnejšiu pozíciu. Mali by sme sa snažiť o väčší dopad. Andreas, vy ste určite múdry človek, takže možno sa vám podarí predložiť nejaký veľmi dobrý návrh. Andreas, nech sa páči. Prepačte, nevidela som, že ste prišli. Ďakujem pekne. Budem veľmi stručný, pretože si všetci chceme vypočuť Andreasa. Myslím, že urobil obrovský kus práce v tejto správe. A je to téma, ktorá je čoraz viac dôležitá. Chcel by som spomenúť pozmenujúce návrhy, ktoré som predložil ja. Niektoré z nich eh, sa špecificky týkajú letectva, internetu, A tiež som chcel poukázať na otázku oligopolov na trhu. Oligopoly vedú k nelegálnym činnostiam, k zlým výrobkom, k nedostatku inovácií a v podstate to škodí tak spotrebiteľom, ako aj trhom národné alebo európske e, orgány pre hospodárskú súťaž majú obrovské problémy v riešení týchto otázok. Myslím, že všetci e, si uvedomujeme diskusie, ktoré sa vedú ohľadom e, ratingových agentúr. Chcel by som teda spomenúť e, tieto oligopoly a, a dúfam, že spravodajca sa na to bude pozerať pozitívne. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz Andreas. Ja, vielen Dank. Zunächst mal äh, kann ich natürlich äh, sagen, dass alle Änderungsanträge wohlwollend geprüft Ďakujem. Chcem povedať, že všetky pozmeňujúce návrhy allen Kollegen, die sich Mühe um so einen Ďakujem za to všetky pozorovnáčky. Ja si myslím, že môžem s väčšinou kolegov vlastne súhlasiť, ale to s tým súhlasím v tom, že musíme teda pokúsiť sa e, e, zrušiť alebo obstrihať tento vianočný stromček dvoch tých rôznych e, túžob, pretože nemá tiež zmysel, aby sme každý rok do správy dávali úplne všetko, čo si ľudia túžili, pretože napokon je to správa, ktorá sa jednoducho stratí niekde v análoch. Takže ja by som skôr bol, aby sme sa postupne sústredili radšej na menej veci, veci a priniesli nejaký prínos. Filip, ja som sa venoval tejto otázke pokutovania kartelov, pretože si myslím, že to je pri, pri, téma, ktorá priamo súvisí s hospodárskou súťažou, preto sa o tom aj diskutovalo, ale nie som vonkoncom proti tomu, aby som aj venovala sa ďalej dôležitým témam, len som to chcel povedať, že by sme sa mali sústrediť na dve, tri dôležité veci a nie všetky oblasti. Potom to, čo povedal pán Sanchez, je, súhlasím s tým, podporujeme Samozrejme, že má pravdu, ale musíme mať jednoducho, aby tie pokuty mali odstrašujúci charakter, ale ale potom tí e, poškodení vlastne tiež na tom nesmú, nielen, že potrestáme tých vinníkov, ale aj tí, ktorí boli určitým spôsobom poškodení, tiež, aby z toho nevyšli bez ničoho. To znamená, že e, bude vlastne pri konanie v, v komisiou, ale to bude ešte predtým, než sa teda uplatnia e, pokuty. Myslím si, že to by bola demokratická e, možnosť pre, aj, aby sme odškodili nejakým spôsobom spotrebiteľov. Ďalej, čo sa týka novej legislatívneho rámca, tomu už vlastne niečo dodať, e, alebo tomu sa venovala kolegyňa Infeld a jej návrhy na zlepšenie spoluprácu s komisiou, to vítam. Otázka však je, že akým spôsobom, e, aby sme to robili účinným spôsobom, aj s takisto aj s Európskym súdnym dvorom. A tu, čo sa týka e, štátnej pomoci, existuje tu aj štúdia, ktorú pripravil tento parlament. A boli by sme si asi trochu viac želali, aby to trochu zašlo trochu ďalej, než e, kam to zašlo. Však e, takisto tu bola Európska komisia nápomocná. myslím, že som týmto prakticky už všetko povedal a myslím si, že keď budeme hlasovať e, za 4 týždne, tak vtedy pripravíme niekoľko kompromisov. Ďakujem pekne. Veľmi pekne ďakujem. Hlasujeme 27. novembra a snažíme sa, aby na 2. decembrovej plenárke sme potom mohli o tom hlasovať. Prechádzame k bodu 4 nášho programu. Ide o hlasovanie Dám vám niekoľko minút, aby ste si našli hlasovacie kartičky. A budeme hlasovať o reforme uplatňovania pravidel EU v oblasti štátnej pomoci na služby všeobecného hospodárskeho záujmu. Máme hlasovacie zoznamy? Um, Uh, Zdá sa, že tu nemáme dostatok ľudí. Trošku si možno presadníme tak, aby sme mohli celkom prehľadne hlasovať. Pripravte si všetci kartičky. Do you, want to, do you know how to do that? Can you open the vote for a test vote? Oh. Okay, there's a test vote if, if you want to press... Takže najprv vyskúšame, alebo otestujeme zariadenia, že či vám funguje hlasovacie zariadenie. Tiež nemáte karti, kartičku, sa pýta pani predsedajúca. Áno, pokiaľ ide o hlasovanie v budúcnosti, pokiaľ ide o správu Peter Simon, chcem vás upozorniť, že to nie je v tých, upozo- v tých pokynoch pre hlasovanie, ale EPP podporuje všetky kompromisy. You waving at me. Ashley, ty tiež na mňa máveš, mávaš. Ja sa tiež zaspovedním pani predsedajúca, takže budem hlasovať rukou, lebo som si zabudol kartičku. Ak to budete akceptovať. Eh, no, sme si poznamenali, Antolin a Ashley nemajú hlasovacie kartičky. Ešte niekto? Jürgen? Jürgen tiež nemá kartičku. We'll have to take separate little votes if it's close. Yeah, well, we're closing the text vote. We've got 31 people. Čiže máme tu 31 ľudí, ktorí sa prihlásili a nie každý hlasoval. Anyway, we'll start. Dobre, no, tak začneme s hlasovaním, hovorí predsedajúca. Prvý odsek, e, pozmeňujúci návrh číslo 22. Kto je za? Proti? Držali sa? Prijaté? Hovorím si to, pretože niecelkom mi to tu korešponduje s, to, čo tu mám, s tým, čo tu mám popísané, takže otváram hlasovanie. Aha, a máme o jedného viacej z ALDE, takže toto nedá sa počítať, toto hlasovanie. Well, I could insist, you know, but uh, it makes life easier for me, actually. Right, everybody voted, votes, votes closed. So that's 19 in... Takže 19 za, 10 proti, takže mm, to, je to prijaté aj situácia, že nemám niektorý kartičky, to neoplivňuje. Takže 23, kto je za, to je proti, nikto sa zdržal. Prijaté. Druhá časť, to je za, to je proti, to sa zdržal. Zamietnutá. Kompromis A je oddelené hlasovanie, respektíve po častiach, v piatich častiach. To je za prvú časť proti, to sa zdržal prijatá, druhá časť to je za, to je proti, to sa zdržal prijatá, tretia časť to je za, kto je proti, to sa zdržal prijatá, štvrtá časť to je za, to je proti, to sa zdržal prijatá, piatá časť to je za, proti, to sa zdržal prijatá. 60, to je za, proti, to sa zdržal, zamietnutá. 61, kto je za, kto je proti, To sa zdržal. Myslím, že sme to prijali. Kompromis B, kto je za, To sa zdržalo. Prijaté 27, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnuté, 28, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijaté, 6, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijaté, e, kompromis C v piatich častiach, prvá časť to je za, proti, držali sa prijaté, druhá časť to je za, to je proti, kto sa zdržal prijaté, tretia časť to je za, to je proti, kto sa zdržal prijaté, štvrtá časť to je za, to je proti, kto sa zdržal prijatá, piatá časť to je za, to je proti, kto sa zdržal prijatá. Kompromis. Našla som kompromis D, niekoľko stran ďalej. Kto je za? Proti? To sa zdržalo. Prijatý. Teraz pozmeňujúci návrh 38. Kto je za? Proti? Kto sa zdržalo? Môžeme overiť 38, lebo nevedela som veľa rúk, hovorí predsedajúca. Otváram hlasovanie. Hlasoval každý. Koniec hlasovania to je zamietnuté. 39, kto je za, kto je proti. Kto sa zdržal. Hovoríme to, lebo my tu nevidím ruky žiadne v strede. Konec hlasovania. Prijaté na vrch 40, to je za. Nevidíte výsledky? pýta predsednička. 20 boli za a 11 proti v poslednom hlasovaní. Nevšimla som si, prepašte, že vám to neukazuje výsledky. 40, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatá. 41, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? To si musíme overiť, 41. Every voted? Votes closed. That's 20 in... 20 za, 12 proti. 42, kto je za? Proti. Musím si to elektronicky overiť, pretože nedvíhate ruky. Yeah, but not enough. Hlasovala Hlasoval každý, koniec hlasovania. 20 za, 11 proti. Takže keď nevidím žiadne ruky, potom zrazu je 20 ľudí za. Ečko, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 48, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 49, kto je, prvá časť, to je za, proti, to sa zdržal. Neviem, a veríme. Sedemnáct za, 15 proti, niekomu chýbajú kartičky. Čiže 17 za, 16 min, e, proti s Ashlim spolu. Right, we've got, don't press the button yet, it's, it's 17 in favor. Takže máme 17 za a 15 proti, plus za, bolo ešte kto? Antolin, Peter, ty si proti? More against. Ďalší traja minus a Jurgen, ty si tiež proti, čiže sme to tým pádom zamietli. 19 proti 17. To bola prvá časť, teraz druhá časť. Môže fungovať bez prvej časti? Môže, tak to je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutá. Pozme si návrh 50, prvá časť, kto je za, To je proti, kto sa držal prijatá, druhá časť, to je za, to je proti, to sa zdržal zamietnutá. ITRE 6, prvej časť, to je za, proti, to e, sa zdržal prijatá, druhá časť, to je za, to je proti, to sa zdržal zamietnutý, tá. F, v prvých dvoch častiach, prvá, to sa zdržal prijatá, druhá časť, to je za, to je proti, to sa zdržal, tiež je prijatá, kompromis G, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis H. H. V dvoch častiach. Prvá časť to je za. Proti. Kto sa zdržal? Prijatá. Druhá časť to je za. To je proti. Kto sa zdržal? Prijatá. 68. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 70. Kto je za? kto je proti, kto sa zdržal. Zamietnutý 71, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Uberujeme 71. Hlasoval každý koniec hlasovania. 16 za 17 proti, takže to vypadlo. Imko 9, kto je za, kto je proti, to sa zdržal? Prijatý. 3 7. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Kompromis I. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 82 v dvoch častiach. Prvá časť to je za, to je proti, kto sa držal prijatá. Druhá časť to je za, to je proti? to sa zdržal? Zamietnutá. Kompromis J. Kto je za? to je proti? to sa zdržal? Prijatý. Pôvodný text. Kto je za? To je proti? to sa zdržal? Prijatý. 113. to je za? to je proti? To sa zdržalo. Myslím, že sme to prijali, ale môžeme to overiť 113. Hlasoval každý. Konec hlasovania. 17 za, 17 proti. Sú nejakí ešte, ktorí nehlasovali? nehlasovali? Takže to ďalší dvaja sú proti, takže tým pádom sme to zamietli. 114, kto je za? proti, kto sa zdržal zamietnuté, 115. Ústny pozmeňujúci návrh. My sme už aj predložili k 115. návrh a tu by sme chceli zmeniť termín subvencion pri pri vykompenzovaní tých podnikov, ktoré neboli kompenzované, za vy, vymeniť za tie, vymeniť termín za vykompenzované podniky, pretože tu hovoríme o kompenzáciách, nie o dotáciách. A pri zámene týchto slov vlastne by sme potom mohli hlasovať aj my za tento pozvanujúci návrh, keď zmeníme tieto dve slova. Okay. So, are there any objections? predsedajúca, sú voči tomuto návrhu nejaké námietky? Takže budeme o ňom hlasovať. Chcete, aby som to ešte raz prečítala, alebo ste to všetci pochopili? Pochopili, dobre. Ústny pozmeňujúci návrh, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Bol prijatý. Čiže to bude na miesto 115? -ky? Áno. Chcete hlasovať aj o 115? Nie. Nerozumiem, čo ste sa pýtali. Hovorí predsedajúca. Áno, hlasovali sme o pozvonujúcom návrhu ústnom namiesto toho pôvodnej 115, pretože nikto voči tomu nemal námietku, voči tomu ústnom pozvonujúcemu návrhu. Áno, ale tu bolo povedané, že tu sa bude hlasovať o namiesto tohto. Preto my sme hovorili, že my chceme hlasovať o tej pozmenenej v e, forme a vlastne v tom, v tom tlmočení to, čo ste povedali, to bolo povedané inak. Takže predsedajúca, áno, my sme hlasovali o ústnom pozmeňujúcom návrhu, ktorý teraz práve navrhol pán Simon, namiesto pôvodného návrhu, ktorý tam bol 115, čiže to bola pozmenená verzia 115 a tá prešla. Kompromis K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 Nie som si istá. Môžeme hlasovať elektronicky o 5. časti? Hlasoval každý. Koniec hlasovania. Je to prijaté 26 ku 9. Aha, je tu ešte aj šiesta časť. To je za? Proti? Sa zdržal. Prijatá 7. časť. To je za? Proti? To sa zdržal. Prijatá No už musím vám povedať, že ja mnohé tieto e, návrhy ne, ne, neschvalujem, takže v budúcnosti budú musieť byť e, zahrnuté do kompromisu pre budúcnosť. E, teraz pokračujeme ďalej k návrhom číslo 3. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pôvodný text. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? to je prijaté. Štvorka, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatá. Šestka, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Myslím, že to bolo prijaté. Dobríme šestku. Hlasoval každý. Konec hlasovania 21 k 15, to bolo prijaté. Sedmička, to je za. Proti. to sa zdržal? Prijatá osmička, kto je za? Kto je proti? to sa zdržal? Zamietnutá. Jedenáctka, kto je za? Kto je proti? to sa zdržal? Zamietnutá. Dvanáctka, kto je za? kto je proti, kto sa zdržal, prijatá 20, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijat, zamietnutá 21, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatá originálny, pôvodný text od 1 po 12, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté, jednička, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Pôvodný text 13 až 15, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijaté. Elektronicky hlasujeme o celom, celom texte, pozmenenom znení, nech sa páči. Hlasoval každý. 27 za, 8 proti, 1 sa zdržal. So, congratulations to the rapporteur. We Takže blahoželáme spravodajcovi. Pani predsedajúca, vy ste práve nám slúbili, že nechcete už v budúcnosti mať žiadne e, hlasovanie e, po častiach. Chcete to hneď teraz presadiť, pretože môžeme hneď začať v Rimovej správe. Um, ja vám to vysvetlím. Ja som chcela povedať, že v budúcnosti, pri budúcom hlasovaní, Nemali by sme mať toľko v hlasovaní po častiach v kompromisných návrhoch. To je ako základné pravidlo týchto návrhov, pretože keď budeme mať už aj 5, 6, 7 častí a keď by to bola predsednička, keby to bola videla vopred, tak asi by to bola e, nejako zrušila. Ale keďže sme už v polovici hlasovania, tak sa to jednoducho teraz meniť nedá. Čiže urobím to teraz e, genericky, pretože ALDE tu navrhuje niektoré pozmeňujúce návrhy, ktoré nie sú na zozname a podporujú kompromisné návrhy A, B, C, E, H a I, meké. ktoré budú doplnené do záznamu. Teraz budeme teda hlasovať o spoločnom e, európskom prístupe ku kolektívnemu No naprave kto je za Ačko, kto sa zdržal, kto je, je prijaté, kompromis B, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, to je prijaté, kompromis C, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. Kompromis D v dvoch častiach to je za, to je proti, to sa zdržal. Druhá časť, to je za, proti, to sa zdržal. Zamietnutá, kompromis eh, D, za, to je za, to je proti, to sa zdržal. Niekto sa stratil, no tu hlasujem o Ečku. Preskočila som ja jedno, hovorí predsedajúca. Kompromis E. D. Odhlasovali sme o ňom v dvoch častiach, o Bčku. Yes. Compromise D, we voted in two parts. The first part carried, the second part... Prvá časť prešla, druhá časť sme o nej nehlasovali. Teraz sme o kompr- pri kompromise E. Tu sa snažím získať slovo.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 keď sme vlastne mali hlasovať v podstate nie, kompromisný návrh D ako Dánsko. E, mali by sme opakovať hlasovanie, pretože v druhej časti hlasovania sú väčšina strán veľkých je za a výsledok bol záporný, takže to si musíme overiť. Táto časť je dôležitá. Predsedajúca, no dobre. Preverím toto hlasovanie k druhému časti kompromisného návrhu D. Hlasoval každý. Koniec hlasovania. Aj 27 za 8 proti, takže naozaj to bolo prijaté. Takže teraz sme v kompromisnom návrhu E. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. 17, 70, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Dobre, overíme 17. Hlasoval každý, koniec hlasovania. 20 za, 15 proti. Kompromis F v troch častiach. Prvá časť to je za, to je proti, to sa zdržal prijatý. Druhá časť to je za, to je proti, to sa zdržal, to je prijaté. Tretia časť to je za, to je proti, to sa zdržal prijatá. Pozmeňujúci číslo 25, kto je za, to je proti, to sa zdržal? Môžeme overiť, pretože nemám z toho jednoznačný pocit. Hlasoval každý. Koniec hlasovania. 16 za, 18 proti. Jeden sa zdržal. A nikto už tu nie je taký, kto by nemal kartičku, dobre, tak je to zamietnuté. 41, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatá. Kompromis G v troch častiach. Prvá časť to je za, proti, kto sa zdržal, prijatá. Druhá časť to je za, to je proti, kto sa zdržal, prijatá. Tretia časť, kto je za, to je proti, kto sa zdržal, prijatá. Teraz kompromis H, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatá. 39. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnutá. Hovoríme 39. -ku. Hlasoval každý. Koniec hlasovania. 18 za, 16 proti, 1 sa zdržal. Takže to bolo prijaté. Kompromis I, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. A záverečné hlasovanie elektronicky o celej správe. Hlasoval každý. Koniec hlasovania. 33 za, 1 proti, nikto sa nezdržal. Ďakujem pekne. Blahoželáme spravodajcovi. Ako som oznámila už predtým, 6, bod číslo 6 odkladáme. Výročnú správu o daniach. Budeme mať prestávku teraz do pol piatej, keď sa začne verejné vypočutie k vládnutiu krízy. Takže máme teraz polhodinovú prestávku. Ďakujem. Okay, welcome, welcome back everybody. I was... Vítajte. Ja som trochu predlžovala prestávku o pár minút v nádeji, že sa sem dostane trochu viac poslancov, že sa dostavia. Teraz máme verejné vypočutie na tému správa ekonomických záležitostí a krízové riadenie v EÚ. Sú to vlastne dve panely, dva panely. Krízové riadenie bude prvý panel. Eh, Ricardo Cabral a ďalší rečník. Každý budú mať k dispozícii 10 minút, potom budú nasledovať otázky a odpovede. A druhý panel zhruba po hodine bude o správe ekonomických záležitostí. Jürgen Stark a Jo Kriel budú rečníci. Povedali, že im nebude prekážať, ak si medzi tým vypočujú tému krizové riadenie, lebo ich to veľmi zaujíma. Hm, nech keby mali záujem sa vyjadriť aj k tejto téme, udelím slovo aj im. Ospravedlňujem sa, že tu je tak málo poslancov, ale ako viete, paralelne pracujeme na mnohých veciach a to častokrát stiažuje poslancom e, sa dostaviť osobne a ešte k tomu máme možnosť si preštudovať materiály neskôr. Takže to niekedy tak vyzerá, že je nízka účasť, ale poslanci sa s touto témou môžu zoznámiť neskôr. Takže treba odratávať čas smerom k nule, aby sme vedeli zostávajúci čas pre rečníka. Andrej, asi sa obrátim najprv na vás. E, máte slovo. Ďakujem vám, pani predsedníčka. Ďakujem za pozvanie do tohto výboru. Položili nám tri otázky ku krizovému riadeniu. Prvá sa týka rizika toho, že budeme mať krízu s dvojitým dnom. A čo sa týka situácie v krízových krajinách, Grécko, Portugalsko, Írsko. A tretia otázka sa týka ES, FSF a ESM, to znamená eurovaly. Stručne sa vyjadrím týmto trom témam s dôrazom na druhý bod. Čo sa týka prvého bodu, nedokážem odolať tomu, aby som vám prečítal citát zo správy, ktorá sa nazýva Agenda pre Európu. Je to stará agenda z roku 2030, krátky odsek, ktorý hovorí o európskom semestri. Hovorí sa tu o rozpočtovej koordinácii, citujem, komisia by mohla založiť to, aby sa pripravili národné stabilizačné programy a navrhnúť usmernenia pre orientácie národných fiskálnych politík berú do úvahy podmienky národných štátov a eurozóny. Keď národné programy členských štátov EÚ budú etablované, treba ich skonsolidovať do Európskeho stabilizačného programu, ktorý bude slúžiť na posúdenie celkových fiškálnych politik tejto oblasti a mohol by pomôcť zistiť, či treba e, korigovať národné programy. Tento proces uľahčí i to, že 12-mesačný kalendár rozdelíme na európsky semestre, pričom prioritu Priority sa e, dohodnú a európsky semestr bude sprevádzaný národným semestrom, kedy sa európske záležitosti preklopia na domácu scénu. Vieme, že európsky semester istým spôsobom je krokom vpred, definitívne krokom vpred, ale povedal by som a myslím si, že to sa týka aj druhej časti e, diskusie, ktorú budeme dnes mať, je, e, dnes ešte stále nedosiahli sme program európskej stability. Ešte stále sme sa nedostali do bodu, kedy národné programy sa dajú istým spôsobom skonsolidovať, dať dovedna a zistiť, čo znamenajú celkovo pre eurozónu. A potom sa, by sa toto porovnanie dalo, posúdenie dalo využiť e, štátmi eurozóny, aby si istým spôsobom porovnali národné rozpočty a zosúladili ich. Možno, že sa situácia vyvinie týmto smerom, ja dúfam, že áno, ale pojem istého politického mixu ktorý vychádza z dola, tento prístup nie je z hora. Najprv e, je to prístup z dola, ktorý sa potom súhrne agreguje. Dúfame, že takýto prístup sa jedného dňa zrealizuje a potom budeme schopní sa vysporiadať aj s touto výzvou. Povedal by som, že teraz ešte nie sme v tomto stave, v tomto bode a pojem Európsky semester e, sa implikuje Ehm, v takých debatách, kedy sa ľudia snažia nájsť cestu, ako sa vyhnúť e, kríze s dvojitým dnom a aplikovať e, nápravné opatrenia. Podobne ako v iných prípadoch, aj teraz sa pokúšame upriamiť pozornosť poslancov tohto výboru na rozdiel medzi Gréckom na jednej strane a ostatnými dvoma problematickými členskými štátmi EÚ, Írskom a Portugalsko. Grécko, z dôvodov, ktoré vám vysvetlím neskôr, ehm, Grécko, tam bolo jasné od začiatku, že tu pôjde, a niekto mi nedávno povedal, že pôjde o maratón. Bude to trvať dlho, aby aj z európskej strany, aj z gréckej strany, najmä z gréckej strany, aby sa rozbehli reformy, ktoré by umožnili dostať sa Grécku z krízy a aby sa Grécko zreformovalo. Myslím si, že maratón to bude skutočne v plnom zmysle svojho slova. Zároveň táto metafora e, je protirečivá, pretože e, tento maratón nebude trvať až tak dlho. Sme e, svetkami toho problému, keď každú štvrť hodinu rozmýšľame, či Grécko jednoducho sa dostane do cieľa. Je tu protirečenie e, v tejto metafore, pretože keď človek sa rozhodne bežať maratón, tak každú štvrť míľu sa nepýta, či sa dostane do cieľa. Samozrejme, že si kladie pred seba aj čiastkové ciele, ale e, tieto ciele sa musia vnímať z európskej strany a z gréckej strany a ich vyhodnocovanie znamená implementovanie programov. A trhy vás takisto sledujú každú štvrť míľu, či sa správate podľa nastavených mét, či plníte stanovené ciele, čo inými slovami znamená, či sa Grécko vráti na, trhu, na trhy zdravšie v roku 2012. Dovolte mi predložiť niekoľko prvkov, ktoré ma vedú k tomu, že si myslím, že Grécko tu ešte bude nejaký čas bežať ten svoj maratón. Dúfajme, že sa Grécko bude schopné zreformovať, ale myslím si, že má veľa problémov. Vieme všetci, že e, pánuje v Grécku zlá správa, zlá administratíva. Svetová banka publikovala indikátor, ktorý sa nazýva e, Svetová banka, ktorá robí biznis a porovnáva sa týmto indikátorom rozličná situácia v administratíve v rôznych krajinách. Zo všetkých európskych krajín je Grécko ohodnotené najhoršie. Tento indikátor má hodnotu 56. Je to číslo, ktoré majú napríklad Bielorusko alebo Albánsko. To je kategória, kde e, napríklad sme, keď sa v Grécku pokúšame robiť biznis s bankami. Ďalšia krajina, Portugalsko má hodnotu tohto indikátora 70. Portugalsko je naozaj trošku ďalej vpredu pred Gréckom, ak to takto porovnáme. Keď sa pozrieme na ďalší e, indikátor, ktorý sa nazýva ekonomická štruktúra. Ozrejmím vám to na príklade. Keď sa pozrieme na podiel zamestnanosti vo firmách, ktoré zamestnávajú menej ako 10 robotníkov, Nemecko je tu extrém, vždy hovoríme, že Nemecko má malých eh, a stredných podnikov najviac. Áno, to je pravda, ale to sú to nie sú také mikrofirmy, ktoré majú menej ako 10 robotníkov. V Nemecku 19 všetkých firiem má menej ako 10 robotníkov. Absolutným rekordom v euro zóne je Grécko. 58 miest, kde ľudia pracujú, je vo mikrofirmách, kde pracuje menej ako 10 robotníkov. A to má možné dopady na štruktúrálnu produkci- produkciu, produktivitu a ďalšie prvky. Portugalsko, ktoré je eh, vo, vo fáze, alebo v v rozmedzi 40 e, je tiež na tomto nie najlepšie. A teraz budeme hovoriť o treťom indikátore, je to externá otvorenosť hospodárstva, to znamená pomer exportu tovarov a služieb ku HDP. Takže máme hospodárstvo ako Bel- hospodárstva ako Česko, Belgicko, Holandsko, ktoré majú tento pomer v hodnote. Je to pomer vývozu tovarov a služieb k HDP 80 to sú malé, málo otvorené hospodárstva, ale potom tu máme hospodárstvo, ako je to grécké. To je najnižší pomer zo všetkých možných hospodárstiev, ktoré vôbec existujú v eurozóne, aj tie maličké. Grécko nie je predsa malá otvorená, otvorené hospodárstvo, je to malé zatvorené hospodárstvo a jeho pomer vývozu služieb a tovaru ku HDP je iba 20, niečo okolo 20 takže sa tu vyžaduje hospodárska transformácia, ktorá je obrovských rozmerov a nedá sa uskutočniť za 3 roky. Na začiatku sa myslelo, že za 3 roky sa zreformuje Grécko, ale nebol to, nebola to rozumná predpoveď. Grécko je možné reformovať sa. Ja verím, že to tak bude, všetky opatrenia, ktoré vykonali s pomocou EÚ, s pomocou MMF, pomôžu Grécku zreformovať sa, ale bude to trvať trošku dlhšie. Takže keď sa pozeráme na problémy s našimi programami, dajme Grécko do inej kategórie než Írsko a Portugalsko. Naozaj to sú odlišné problémy, odlišné krajiny a bude to Grécko trvať dosť dlho, kým sa spameta. Každý, kto hľadá rýchle riešenie, rýchle východisko z krízy, tak e, bude čeliť veľmi nepríjemnému prekvapeniu. Týždeň po týždni, keď vidíme, že Grécko sa klže čoraz ďalej do priepasti, a zaostáva čoraz viac. E, už nám to potvrdili a nemali by sme byť prekvapení, že pôvodné očakávania kladené na Grecko neboli realistické. A teraz posledný bod. E, Eurovaly, dočasný euroval FSF e, a potom trvalý euroval ESM. Myslím si, že sme všetci dlho hovorili v rôznych diskusiách o Grécku. Z toho, čo som hovoril predtým, už vyplýva, že Grécko uh, jednoducho bude raz nesolventné. A bolo realistické vytvárať také programy, ktoré sme vytvorili? Nebudem teda teraz o tomto diskutovať, hoci si myslím, že je to otázka, ktorá si vyžaduje pozornosť, ale opäť chcem povedať, že v prípade Grécka sú veci odlišné. Líšia sa od ďalších krajín, ktoré spadajú pod program Eurovalov, Írsko a Portugalsko. A celkom iste sa líši situácia Grécka od situácie Talianska a Španielska. Takže keď sa sústredíme na úlohu EFSF a ESM v budúcnosti, Treba rozlišiť tieto kategórie krajiny a osobne, a som si istý, že v druhej časti bude aj zaujímavá diskusia k tejto veci, i ja osobne mám názor, že nevyhnutne Európska centrálna banka bude hrať zásadnú úlohu spolu s inými fiškálnymi inštitúciami. Máme v skutku istú úlohu e, Európskej centrálnej banky, ktorá nadobudla čoraz väčšiu dôležitosť od za posledné 10 ročie, 20 ročie. V bežných časoch totiž je úloha Európskej centrálnej banky iná ako v kríze a fakt e, je ten, že Jednoducho sme nedokázali vytvoriť žiadny systém, nielen pre Európsku centrálnu banku, ale ani pre žiadne iné inštitúcie pre časy krízy a práve preto budeme hovoriť v druhej časti nášho verejného vypočutia o riadení, o správe ekonomických záležitostí. Potrebujeme istú mustru, istý plán aj na časy krízy. Je pravda, že Európska centrálna banka sa odvážne postavila do e, rozbehla úsilia, ale je nevyhnutné v časoch krízy, že Jednoducho, toto by robili aj vlády a fiskálne inštitúcie spolu s Európskou centrálnou bankou, pretože tu už v situácii, keď nie je dosť likvidity, hoci krajiny mimo Grecka môžu aj čeliť problémom s likviditou, my vieme, že hranica medzi otázkami likvidity a solventnosti e, sa nedá dosť presne určiť. A práve preto, hoci má Európska centrálna banka ústrednú úlohu pri likvidite, e, musí zapojiť do svojej práce aj ministerstva financií v jednotlivých krajinách a Euroval. Takže fiskálne inštitúcie, finančné inštitúcie Euroval sú tie inštitúcie, ktoré treba vylepšiť a myslím si, že diskusie v budúcnosti, dokonca zmluvy, ktoré nadobudnú tvar v budúcnosti, sa budú musieť tý, tý, s týmto vysporiadať a nebude to jednomyselné. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem vám. A teraz prejdeme na druhého ročníka, Ricardo Calera. Nech sa páči. Každý máte podklady a CVčka, životopisy rečníkov, preto nebudem mm, oficiálne predstavovať ročníka. Ďakujem, pani predsedajúca, cení poslanci. Som veľmi poctený, že môžem vystúpiť v tomto výbore a diskutovať o európskej kríze a tomto vypočutí. Ja by som dnes chcela predstaviť svoj pohľad z, o povahe krízy a takisto diskutovať o možnostiach rôznych alternatív. Chcel by som teda povedať, že Európska únia najväčšou ekonomickou, najväčšou ekonomikou je v podstate zdrojom veľkej nestability sama voči sebe aj svetovej e, ekonomike, pretože politický rámec, ktorý tu existuje, podľa mňa nekonzistentný a nebezpečný e, európska kríza, dlhová kríza je určite výsledkou e, nedováhy platieb a externej dlhovej krízy, aj keď Európska únia nemá Eh, svoje nielen eh, externé nevyrovnováhy, ale má aj eh, nerovnováhy sú aj medzi jednotlivými členskými štátmi. Prakticky e, ukazovať 1 a 2 3 uh, hovoria, že teda prakticky uh, môže byť 12 členských štátov má dokonca um, nadmerné záväzky, ktoré nedokáže splniť. Viaceré členské štáty sa ocitajú v veľkej veľkej dlhovej situácii. Mnohé z nich je okolo 40 HDP. Tieto krajiny um, budú musieť prejsť reštrukturalizáciou, ktorí majú takýto, takýto zadlženosť. V posledných rokoch Európska únia a MMF zaviedli rôzne programy v šiestich členských štátoch. Maďarsku, Lotyšsku, Rumunsku, Grécku, Írsku, Portugalsku a pretože tieto mali vysoké vonkajšie zadlženie a s výnimkou Írska majú aj vysoké obchodné deficity. Maďarsko, Grécko, Írsko a Portugalsko majú aj vysoké e, deficity príjmov. To znamená, že to súvisí aj z e, takisto, alebo to ešte vyplýva hlavne z tých vonkajších záväzkov. Čiže čo sa týka čo sa týka možností požičia aj prostriedky, to súvisí s e, bilanciou deficitov to pozostáva z dvoch malých komponentov. Čiže sú, Európska únia a MMF sa sústredujú na opatrenia, aby sa znížili spočtové deficity, tak aby e, sa dos, dosiahol výsledok paktu stability a rastu. Avšak podľa môjho názoru toto je kontraproduktívne a zavadzajúce. Keď chceme pochopiť, eh, prečo, čo nám vlastne tento vzorec ukazuje o krajine, je praktické, je, nájdeme to v účtovníctve, pretože to um, sa, najbližšie sa to blíži hľadiska makroekonomiky, tento ukazovateľ 1 plus 3 sa rovná 2 plus 2. To znamená, že Európska únia a jej programy neboli schopné zatiaľ eh, nejakým spôsobom dorovnovážiť jednotlivé obchodné deficity a v tomto kontexte potom sú aj rôzne rozpočtové opatrenia prakticky neúspešné. Napríklad obchodný deficit Portugalska v roku 2010 bol 6,5 HDP a jeho, um, jeho príjmový deficit bol 4,6 Väčšina z týchto veľkých deficitov vlastne bola spôsobená veľkými požiadavkami alebo veľkými pôžičkami Portugalska. Čiže jednoducho Európska únia musí prijať nejaký e, program, keby mal mať e, nejaký... E, to, čo prijala, to, bolo, to mal iba marginálny efekt na portugalskú ekonomickú aktivitu. To znamená, že program by mal byť zacenený skôr na zníženie určitého e, deficitu rovnováhy prostredníctvom skutočného realistického reštrukturalizácie e, dlhu. To znamená, že je treba pri, namiesto toho, aby, čo by to malo byť, skôr programy EÚ a MMF vlastne um, sú, majú už len nejaké si interné požiadavky a neviem, len čistou náhodou potom nakoniec e, e, sa nastalo to, že boli schopné znižiť e, svoj obchodný deficit, na, ktorý sa približil 6,5 HDP. Okrem toho, tieto programy EU a MFF nevenujú dostatočnú pozornosť deficitu príjmov Čiže v praxi programy EU a MMF nemôžu poviesť k výraznému zníženiu e, za dlhov, ale môžu len zmeniť ich e, zloženie. Jednoducho môže byť, e, môžu chýbať prostriedky vo verejnom sektore, a keďže súkromný sektor nie je schopný požičovať viac peňazí, tak programy takéto jednoducho skončia len v bezprecedentnej deštrukcii súkromného sektora a to bude mať veľmi tvrdý dopad na národy týchto krajín, populáciu týchto krajín. Okrem toho, pri tie upravujúce programy EU a e MF, adjustment programy, prakticky nepredstavujú žiadny adjustment či úpravu um, rovnováhy príjmu alebo stavu príjmu. To znamená, že nemôžu predstavovať ani ten bezpečnostný ventil. Jednoducho, je to sa dá dosiahnuť len keď dojde k výraznému zlepšeniu obchodnej bilancie. A nie všetky krajiny však nie sú, schop, sú schopné mať ob, plusovú obchodnú bilanciu, um, pretože momentálna situácia je taká, že väčšina ruských krajín je v recesii. Dámy a pani, Európska únia stojí pred situáciou, kde v podstate menej je viac. Čím za implementovanie malých a lepšie zacelených programov pravdepodobne priniesie väčšie výsledky. Avšak cieľ tohto procesu by mal byť e, stabilizovať e, externé zadlženie periférnych krajín tým, že sa znížia ich e, verejné zadlženie. A ja si myslím, že bolo by treba to urobiť tak, aby sa minimalizoval dopad e, domácej ekonomickej aktivity ako aj e, vplyv na, tých, na ekonomiky krajín, s ktorými Európska únia obchoduje. Napríklad v portugalskom prípade je, je potrebné momentálne stabilizovať e, dlhy asi na úrovni 8 portugalského HDP. To znamená, že v kombinácii s znížením obchodného deficitu um, to predstavuje um, obrovskú predstavuje, predstavuje možnosť, že Portugalsko by mohlo potom možno z, pomaličky znižovať svoje externé zadlženie. Avšak rozpočtový deficit respektíve politika na znižovanie rozpočtového deficitu by mohla byť oveľa efektívnejšia. Je to treba zabezpečiť prostredníctvom fiskálnej politiky alebo prostredníctvom devalvačnej politiky a cez reštrukturalizáciu dlhom. Politika fiskálnej devalvácie má za cieľ pre pre, preštrukturalizáciu daňového jej štruktúry krajiny a takisto aj účinku devalvácie meny. A ide o to, že odkeď, keďže um, predstavujú daňový príjme asi 40 HDP v krajinách eurozóny, tak je to aj najväčší eh, nákladový faktor každej ekonomickej činnosti. Na strane dopytu alebo požiadaviek je potrebné e, z, zabezpečiť kompenzáciu daní, aby sa e, zvýšiť e, cenu dovozov a znižiť zdaňovanie krajín, ktoré nie sú, nie, nie sú predmetom medzinárodnej hospodárskej súťaže. Cieľom takejto reštrukturalizácie dlhu by mohlo byť zníženie deficitov na udržateľnejší úroveň. Však musí to byť dostatočne veľké, aby sa zabezpečilo, že periférne krajiny budú schopné sa vrátiť na medzinárodné trhy, aj keď budú predmetom oveľa vyšších eh, rokových sadzieb na nové eh, pôžičky. Okrem toho, um, rezolučný rez, re, proces eh, tak, takého typu americkej banky by mohol byť um, implementovaný taktiež. Takže ja by som vo svojich záverečných poznámkach by som sa chcel venovať e, zmenu, to, aká potrebná je zmena kurzu. Jednoducho to, akým spôsobom e, sa vedie teraz politika, je zamádzajúce a nebezpečné procese e, dojde k nebezprecedentnému z nej deštrukcii súkromného sektora a ich ekonomickej činnosti, čo bude mať veľmi tvrdý dopad v periférnych krajinách prakticky sa je možné znižiť svoj rozpočtový deficit, len keď, je, keď sú tieto krajiny schopné zabezpečiť alebo zlepšiť svoju obchodnú bilanciu, čo v dôsledku zlepšia svoju ekonomickú bilanciu ako celok. Preto by sa mala európska politika sústrediť práve na tieto nerovnováhy. Mala by sa sústrediť na menšie, mm, e, menší interný e, požiadavky, respektíve interný dopyt, ktorý by mohol teda znižiť tento deficit. Takýto prístup podľa mňa by mohol byť prakticky, je podľa môjho názoru hlavným dôvodom um, um dlhovej krízy. To znamená, že tá neschopnosť eh, súkromnej ekonomickej štruktúry. Predsedajúca, ďakujem pekne. Um, ktokoľvek to má túžbu, môže položiť otázku. Keď nevyužijeme všetok náš čínsky čas, tak e, potom budeme mať viac času na konci. Udo, nech sa páči. Ďakujem pekne, ďakujem obidvom pred prednášateľom. E, dovolte, aby som vás privítala aj v našom výbore. Ja som o sám pánovi Sapirovi veľa počul aj som sa dozvedel o jednotlivých profiloch jednotlivých členských štátov, ktoré sa ocitajú v krízovej situácii. A tak keď som dobre pochopil pána Kaprála, tak možno by je potrebné etablovať nový kurz v týchto, v tých štátoch, ktorých sa to týka. Ale myslím si, že čiastočne sa to týka aj čiastočne našej diskusie, ktorú sme tu dnes mali, pretože naozaj už dom horí a keď to správne vidíme, tak eh, prakticky sa od seba eh, jednotlivé štáty kvázi rozvíjajú veľmi rozličným spôsobom. Ehm, máme obavy už teraz stále viac a viac štátov, už máme starosti aj o Francúzsko, Taliansko, Španielsko a akým spôsobom sa tieto e, štáty budú vyvíjať a ako budú znášať svoj záťaž v roku 2012 a podobne, tak e, čo je oper, ako akutná operácia, čo máme robiť, ako máme situáciu momentálne zvládať, e, tak aby sme zabránili rozpadu eurozóny? Ehm, čo, aká je úloha ECB. Pán Sapir hovoril o proaktívnej úlohe ECB. Ja, moje chápanie mi hovorí, že e, Bank of England zašla oveľa ďalej v ochrane vlastnej hodnoty, čiže akú úlohu by mala zohrať Centrálna banka. Na jednej strane, tak ako je EFSF vytvorený, prakticky nebude e, opravnený zasahovať e, pripravený, čiže akým spôsobom ho máme vybaviť, aby mal tú muníciu, ktorú by potrebuje k tomu, aby mohol svoju rolu zohrať, ktorú zohrať má. Myslím si, že to je momentálne tá najdôležitejšia otázka, ktorú tu máme na stole a na ktorú by som možno, že chcel počuť takú detálnejšiu odpoveď. Ďakujem pekne. Andrej. Andrej. To je jedno, v akom poradí to vezmeme. Dovolte mi vyjadriť sa k tomu, čo ste hovorili ohľadom úlohy EFSF. Vždy som bol tej mienky, že je pravda určité protirečenie hlavy štátov a vlád hovoria, že urobia všetko, čo bude v ich silách, alebo že za každú cenu sa budú snažiť vyriešiť krízu a tým istým dýchom nám hovoria, že EFSF e, predstavuje sumu 440 miliárd. To znamená, maximum pre mňa sa nerovná 440 miliárd. A všetci, čo sa pozerajú teraz na eurozónu, hlavne trhy, vidia toto protirečenie. Tie dve vety e, spolu jednoducho nemožno spojiť. Maximum a bodka. Nedávame tomu nejaké číslo. Ste pripravení urobiť maximum, ale ak potom obmedzíte vaše schopnosti číslom 440 miliard po prvé a po druhé e, konať jednomyselne, tak potom si vlastne pílite konar pod sebou. A hoci som bol veľmi za EFSF, e, bol by som posledný proti, bol to dôležitý krok, nepochybne. Ale postupne, ako sa kríza vyvíja, je jasné, že to nestačí. A preto som povedal, že podľa mňa, keď e, čelíte kríze takéhoto charakteru a takejto veľkosti, musíte byť e, kredibilní v tom, čo hovoríte. Maximum znamená niečo iné ako 440 a to si myslím, že sa to že sa týka Európskej centrálnej banky, jedine teda, ak si Ehm, no nemyslíme, že je to otázka solventnosti a ja e, robím rozdiel medzi Gréckom a ostatnými krajinami. Ďakujem. Ako teda máme postupovať? E, to sa pýtate. Myslím si, že prvý krok e, by bolo zastaviť súčasné programy, ktoré boli implementované, ktoré škodia hospodárstvám a ktoré ich posúvajú dozadu, nie dopredu. Po druhé, odporúčam e, značné zmeny zmeny daňovej štruktúry, skutočné zmeny daňovej štruktúry môžu znovu vytvoriť alebo replikovať e, devaluáciu mien, devalváciu mien. Pokiaľ ide o úlohu EFSF, domnievam sa, že úloha tohto nástroja je aby sme reagovali na naliehavé potreby, ale cieľ a štruktúra EFSF nie sú dostatočne jasné momentálne. Podľa mňa v Európe potrebujeme nástroj typu FDIC, aby sme vyriešili, aby sme mali nejaký nástroj na riešenie kríz. Ďakujem. Andrew. Otázka na pána Sapira povedal, že úloha centrálnej banky v čase krízy by nemala byť ako úloha v bežnom čase. Týka sa to všetkých centrálnych bank, napríklad federálne banky v USA. Hovoríte o nejakých neortodoxných eh, opatreniach, quantitative easing a podobne. Pokiaľ ide, alebo týka sa to ECB, pretože eurozóna neplní dostatočne kritéria zóny spoločnej meny. Čiže z tohto dôvodu ECB musí ísť nad rámec toho, ako by sa robilo v čase krízy. Toto bolo prehlásenie, také všeobecné prehlásenie, nebolo to niečo špecifické. Ja som chcel vyzvať ECB, hoci plne chápem, aké. a Myslím, že o tom budeme diskutovať v druhej časti vypočutia. Plne chápem politické prekážky. Plne chápem, ako bola vytvorená Európska centrálna banka, ako bola vytvorená eurozóna, aký je charakter politických dohôd a zodpovednosti všetkých aktérov v eurozóne, vlády, centrálna banka a, eh, a podobne. Oni musia si plniť časti tejto dohody a niektoré krajiny túto dohodu porušili. Budem k vám úprimný. Eurozóna, vrátanie predošlých rokov existencie eura. Ja nie som architektom, ale som účastníkom diskusí o tomto modeli a myslím si, že možno, môžeme povedať, že niektoré e, veci, na niektoré veci sa pozabudlo. Napríklad, na čo sa nemyslelo v plnej miere, je myšlienka toho, že krajiny, a to je špecifikum eurozóny, že krajiny, ktoré sú v eurozóne, môžu mať ťažkosti, pokiaľ ide o ich dlh. Naozaj sme si to nedokázali predstaviť. Nemysleli sme na to dostatočne. Ani na tú skutočnosť, že hoci vstupujete do zóny spoločnej meny, keď do nej vstúpite, tak to má veľa výhod, ale aj určité podmienky. A jedna z nich je, že v určitej fáze trhy e, stratia dôveru v vládne dlhopisy niektorých krajín. Môžeme diskutovať o tom, čo sme urobili, že máme procesy pri nadmernom dlhu, pakt stability a podobne, ale uh, tento link, link toto prepojenie nesolvetnosti, nemožnosti plnenia si, splácania si záväzkov, to sa neriešilo, na to sa nemyslilo, nemyslelo. My sme vytvorili systém, ktorý bude reagovať na normálne problémy a prekážky a za posledný rok a pol sa snažíme zlepšiť tento systém, aby reagoval na krízu. <clears throat> Ehm, môj kolega profesor ehm, Kabrel hovoril o finančnej stránke, to je veľmi dôležité. A ehm, v Maastrichtskej zmluve nenájdete nič, čo priamo hovorí o finančných otázkach. Hovorí sa o fiskálnych udržateľnosti. Vláda hovorí, že nerobíme dosť, nepochybne, ale vôbec sme sa nezaoberali otázkou finančnej udržateľnosti súkromných dlhov. O tom sa vôbec nehovorí. A Maastrichtská zmluva má 20 rokov a pozeralo sa vtedy skôr do minulosti. Je ťažko predvídať budúcnosť, e, svet e, voľného pohybu kapitálu, kde je e, veľa finančných prepojení a situáciu, kde banky sú držiteľmi vládnych dlhov a je to taký začarovaný kruh, čiže banky, ktoré sú e, slabým ohňukom, potom štátne dlhy e, a toto jednoducho nebolo prítomné v hospodárskych a finančných diskusiách, diskusiách, ktoré viedli k tomuto rámcu. Musíme aplikovať e, tento rámec, musíme ho revidovať, aktualizovať, ale medzi tým uh, ešte musíme tento rámec aplikovať pružne a toto má svoje náklady, ale alternatíva je horšia. Ďakujem. Wolf Klintz. Okay, if you could please put the earphones on. Ja. ja mám jeden komentár a dve otázky. Šéfovia vlád sú obviňovaní z toho, že pomaly reagujú, že nerobili to správne a tak ďalej, správne kroky a podobne. A teraz tí tzv. expert, ale hovorí sa o tom, že, že máme sa e, zobrátiť na expertov, ale zase samotní experti tiež nehovoria jedným hlasom. Napríklad, keď som sa rozprával s e, e, dociteľom Nobelovej ceny za ekonomiku, ktorý zase má e, iné názory, tak človek nevie, akým spôsobom vlastne treba riešiť túto ekonomickú krízu. Čiže ako si tiež šéfovia vlád nie sú tiež žiadni odborníci ekonomovia a preto potrebujú týchto odborníkov podnikov, preto máme otázku, že čo môžeme robiť, aby to bolo naozaj pohľadom zodpovedné. Po druhé, e, to, čo ste povedali vy, že o EFSF, e čiže e, Mohli by sme teda z ECB urobiť podľa mňa tú, tým úplne last resort, to poslednou možnosťou, ale nesmieme teda zabúdať, že tu máme jednu obrovské demografické riziko, pretože keď by sme sa teda vzdali tej jednomyselnosti, tak potom budú daní poplatníci e, zodpovední za niečo, čo koncom nespôsobili. To je jedna vec. A druhá vec je, že keď hovoríme, že EFSF e, e, tie musia vlastne takisto prakticky aj tie krajiny, ktoré vlastne budú tvoriť, eh, prispievať peniaze do tých EFSF, tým vlastne tiež sa vlastne to, to môžu dostať, do, do, že budú mať znížený rating, sa tiež dostanú do problémov, lebo tie ešte ako tak a tom, a potom tak tiež môžu dostať do problémov. Potom ďalšiu otázku mám na pána profesora Kabrala a to, že aj pochopil som vašu kritiku uh, na ten politiku šetrenia a ja dobre je pochopiť, pretože vidíme aj v Grécku, pretože de facto tohto roku došlo k zhoršeniu situácie v porovnaní s minulým rokom a v podstate je to vidieť, e, to je je, tam, je to takisto, tam, doteraz tam nepomáhala až tak veľmi EU, tom skôr to bolo EMF, ktorý tam pomáhala. Teraz sa chcem spýtať, že ako, e, keď je už takéto, taká problematika obrovská a keď e, nie, nie, niečo teraz nefunguje to, čo bola kedy fungovalo. A teraz eh, napríklad Commerzbank zverejnila svoju e, prognozu, že Nemecko bude mať napríklad 0,8%, Francúzsko 0,0%, Taliansko minus 0,2%, eh, Španielsko 0,3%. Až teda štyri najväčšie krajiny v eurozóne, už ho vypnem, Ehm, budú mať minimálny hospodársky rast a z tohto pohľadu je to potom otázka, že keď by sme ehm, sledovali to, čo ste vyhovorili, tak akým spôsobom sa dá vôbec dosiahnuť ten cieľ, o ktorom ste hovorili vy? Thank you. Um, Ďakujem za slovo. Máte ešte stále zapnutý mikrofon, hovorí predsedajúca. Slovo má pán Kabral čo sa týka úsporných opatrení a MMF. Nie, že by som bol proti šetrnosti ako takej, úsporám ako takým, ale jednoducho to nemá logiku v dnešných časoch. Máme tu rovnicu, potom tu máme štyri pojmy, ktoré sú dôležité a celý te, tento balík z MMF mení prvý prvú premenu na ľavej strane rovnice. Túto premenu nemôžete zmeniť bez toho, že by sa zmenili premene na pravej strane. To sú o, súvahové položky, dlhy. Jednoducho to sa nedá zmeniť bez toho, že by sa dlh reštrukturalizoval. Druhá podmienka je schodok rozpočtu. Hovorím jednoducho to, že keď sa pokúšate na ľavej strane zmeniť podmienky rovnice, ale keď, keď opatrenia nastavíte z, dobre, tak znížite schodok rozpočtu, ale zase tu máme aj obchodný deficit. Súčasný balíček, ktorý je teraz nastavený, je vhodnejší pre také krajiny ako Nemecko, ktorý, ktoré nemá veľký schodok, pretože všetko je tu zamerané na súvahu, na bilanci alebo saldo obchodovania. Budeme musieť sa meniť, zmeniť naše zameranie z obchodnej bilancie na e, iba tak sa dá Európa podľa mňa dostať z recesie. Európska únia, MMF, neviem prečo, práve takto nastavili teraz politiky. Čo sa týka vašich poznámok, že je nikdy neľahké zareagovať na krízu, to je pravda v každom čase. A lídry vždy dávajú protirečivé rady, správajú sa inštinktívne alebo podľa, podľa rád, ale v konečnom dôsledku sú to lídry, ktorí musia prijať zodpovednosť za rozhodnutia, niekedy spravia správne rozhodnutie, niekedy nie. Jasné, že sa vždy dá prijať lepšie rozhodnutie, ale ak by som mal vo všeobecnosti niečo povedať, tak je to po nemecky dobré veci chodia vždy v troch. A úsporné opatrenia, dobré návrhy, zlé návrhy, jednoducho to treba nastaviť, aby všetko malo uh, svoju váhu a zlé rozhodnutie či menšiu. Čím menšiu váhu. To je všetko z mojej strany. Ďakujem. Yes, let me, uh, Wolf, let me uh, address... Dovolte mi e, odpovedať na vašu otázku o demokratickej legitímnosti a jednomyselnosti. Som si istý, že v druhej časti našej rozpravy vyskočí aj táto téma, pretože nás obracia táto debata k budúcnosti, k politickej únii, k fiškálnej únii, k tomu, o čom sa hovorí. Dovolte mi povedať, že často criticism uh, about the way uh, Germany Nemecko konalo v kríze takým spôsobom, eh, že bolo kritizované, ja však sa nepripájam k tejto kritike Nemecka. Nemecko zohralo veľmi dôležitú úlohu. A teraz k tej otázke. Aby sme vedeli prepojiť to, čo som povedala predtým, aby sme sa vedeli obzrieť do histórie pred tým, keď ešte nebolo euro. V skutku v Nemecku tento typ otázky, na ktorú sa snažíme teraz nájsť odpoveď, otázka o vzťahu medzi menovou úniou a fiskálnou alebo politickou úniou práve v Nemecku prebiehali vážne diskusie o tejto téme. V istom zmysle tá dráma, ktorej čelíme, vyzerá takto. Menová únia bola vytvorená s tým, že len jedna krajina sa vzdala svojej suverenity a to bolo Nemecko. Jedna jediná krajina sa vzdala suverenity, pretože nemecká suverenita bola zakorenená v jeho mene. Žiadna iná. Británia sa rozhodla úplne inak. Ja si myslím, že to bola, bola konzistentná voľba. Chceli si zachovať svoju menovú suverenitu, aj si ju zachovali. Ale tie krajiny, ktoré sa vzdali svojej menovej e, suverenity, sa dostali do, istej, ne, do neistej zóny, pretože časť svojej suverenity, ktoré Nemecko odovzdalo vyššie, jednoducho predstavuje čas drámy Európskej únie. Ale v Nemecku naozaj sa hovorilo o tom, čo presne znamená dostať sa z bodu, v ktorom sme teraz po skončení platnosti nemeckej marky, ktoré sme sa vzdali, niečoho sme sa museli vzdať, 50 rokov eh, už existuje euro a v Nemecku neplatia markov. V inými krajinami takéto úsilia, takéto intelektuálne úsilie o diskusii o tom, čo sa stane, keď sa zdaneme, zdáme svoje meny, neboli. Zdalo sa, že sa krajiny dostali do eurozóny, tak povediať, zadarmo. A bola to chyba. Každá krajina, a to je povaha zmluvy, o ktorej som predtým hovoril, menová únia mala byť kontraktom, v ktorom sa každá krajina niečo vzdáva a za to niečo dostane. Tak to malo byť v spoločenskej zmluve o únii Dúfam, že e, v nasledujúcich rokoch príde nová zmluva, ktorá bude viesť e, k náprave chyb v starých zmluvách a k e, odstráneniu problémov, ktoré sú zakotvené v starej zmluve. Jednoducho nová zmluva bude v samotnom jadre niesť tému, čo znamená suverenita a ochota vzdať sa suverenity, časti suverenity. To nebude jednoduchá diskusia, pretože v mnohých krajinách sa táto diskusia vôbec ešte ani nezačala. Budúcnosť menovej únie závisí od toho, ako sa štáty postavia k tomu, k čomu sa postavilo Nemecko pred niekoľkými rokmi. Čím skôr sa začnú tieto diskusie v príslušných krajinách, tým skôr budeme schopní mať IGC, ktoré, ktorá bude Mm, formovať istým spôsobom vyváženejšiu menovú úniu a pridávať prvky, ktoré únii dnes chýbajú. A potom budeme mať demokratickú legitímnosť, pretože, pretože založíme inštitúcie, ktoré teraz chýbajú a neexistujú. Pretože plná legitímnosť teraz nemáme. Nemáme takú zmluvu, ktorá by dala legitímnosť aktivitám. A predsa musíme konať tak, aby sme vyriešili krízu. Nemôžeme zostať nečinní. Ďakujeme vám. A posledná otázka v tomto paneli, tejto sekcii. Kej, ďakujem, pani pre, predsedajúca. Ja som niekoľko posledných týždňov strávila e, rozhovormi s globálnymi investormi, ktorí veľmi chcú participovať v EÚ, v eurozóne a majú pocit, že majú dostatočné finančné prostriedky, ktoré by mohli investovať, ak by dostatočne rozumeli, o čo ide. Jedna z veľkých e, vecí je dôveryhodnosť tzv. SPV, Special Purpose Vehicles, to sú isté finančné nástroje, ktoré fungujú celosvetovo a iba niektoré členské štáty sa rozhodli ich použiť. A prostredníctvom nich e, dokážu e, zozbierať, vygenerovať peniaze. Ako keby sa tvorili isté finančné fondy, ktoré sa potom dajú používať na trhoch. A aby sme to vyvážili, aby sme to použili ako pákový moment. Títo investori sa obávajú toho, čo sa stane ďalej, keď eh, The Bank of England vyhlási, že bude kvantitatívne uvoľňovať ďalej. Všetci vieme, čo to znamená. Je to tlačenie nových peňazí, je to staronový koncept a investori nerozumejú, ako toto SPV, ktoré, ktoré sa volá kvantitatívne uvoľňovanie, ďalej bude fungovať, čím zapôsobiť, čím prispieje, aké budú dopady. Takže ako presvedčíme globálnych investorov, že takýto, takéto SPV bude fungovať? Kto odpovie prvý? Nech sa páči. Ďakujem pekne. Myslím si, že EFSF respektíve tá jeho štruktúra celkom nie je zrozumiteľná či jasná zatiaľ. Ja som to pochopil, že to je nejaká e, núdzová e, štruktúra, ale keď sa na to pozriete, vedenie má v Luxemburgu, jeho úrady sú v rámci ECB. Um, e, riadi to úrad pre nemeckú, dlhovú, nemeckú dlhovú krízu, má tam nejakých zamestnancov, či ako, má organizačnú štruktúru s, a s 90 ľuďmi má zodpovednosť za 440 miliard prostriedkov európskych daných poplatníkov. Ja neviem si predstaviť, či toto je nejaká solidná štruktúra jednoducho proste to všetko len viac komplikuje všetko a bolo by naozaj treba eh, sa pozrieť, že aké sú tam lepšie možnosti. Okay. Um, I, I find... Um, ja si myslím, že sa musíme pozrieť na EFSF, že čo, čo v podstate robí, alebo čo, čo, na čo je jeho pôvodným účelom To znamená, že aká bola jeho úloha zabezpečiť e, tie e, programy, ktoré boli spoločne s MMF, o ktorých sme prejednali z, pre Grécko, Írsko a Portugalsko a malo to byť vlastne ten ten financujúci tá páka, ktorá by vlastne financovala by e, spolu s Medzinárodným fondom programy v rámci eurozóny. A ja si myslím, že pre takýto druh činnosti EFSF e, je v poriadku. Prakticky s tým nevidím žiaden problém. Dá sa povedať, že malo to byť permanentné a z EFS sa to potom prejmení na ESM. Ehm, ale myslím si, že keby som bol investorom, ktorý dáva peniaze do EFSF, e, tak ja by som asi nemal s tým problém. Nevidel by som v tej svojej zodpovednosti, že by bol EFSF e, navrhnutý nejako zlé. Jedine možno, že s tou e, výnimkou tej jednohlasnosti či jednomyselnosti pri rozhodovaní. Ale myslím, ak hovoríme teraz o tej inej úlohe EFSF, to je predstava, to je, tá, to je pre ten nový, lepší EFSF, kde teda ten Euroval, kde by mal prevziať Euroval také úlohy, ktoré normálne sú úlohami pre centrálnu banku. A tam už aj ja mám určité ťažkosti s takouto úlohou, pretože sa mi tiež zdá, že Keby sme ten euroval navrhli lepšie, ja by som takúto zodpovednosť pridelil centrálnej banke. Ale my sme to robili ako si, ako si okľukou, a keď idete robiť niečo okľukov, tak to nikdy nie je také jednoznačné, ako ste aj naznačovali. Takže ja si myslím, že stále tu ešte to na diskusiu uvidíme v najbližších týždňoch a mesiacoch, aký je vzťah medzi EECB a eurovalom. Jedným z pohľadov je, že keď už bude zavedený euroval, potom ECB je mimo hry. To je jeden pohľad. Podľa môjho názoru to je extrémny pohľad. Prakticky si myslím, že aj pohľad, ktorý ani nie je udržateľný z dôvodov, ktoré som uvedol už predtým, pretože jednoducho Euroval nemôže nahradiť podľa mňa úplne funkciu centrálnej banky. Môže mať nejakú úlohu popri nej, pretože je tu to ťažnosť medzi e, hranicou určiť, kto, kde je problém likvidity a kde je problém nesolventnosti, alebo kedy sa mení problém likvidity na problém solventnosti a tam by Centrálna banka mohla už varovať, e, akým spôsobom sú ohrozené teda eh, prostriedky, ale to by bola úloha centrálnej banky a ja by som si myslel, že tieto veci nemôže nahradiť žiaden iný fond, e, úlohu tej centrálnej banky, ktorá teda sa stará o štátnu pokladňu. Predsedajúca, ďakujem pekne, myslím, že tu oznelo množstvo zaujímavých e, otázok a diskusí. Teraz prejdeme do druhého panelu. A najprv budeme mať teda Jurgena Stárka a potom, bude, potom vystúpi Jerome Quill. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. No, je to pre mňa čest, že tu môžem byť s vami a podeliť sa o otázkach e, ekonomického riadenia. Ja tiež musím povedať, že už som veľké pokušenie vstúpiť do diskusie v prvom kole, pretože už veľa sa povedalo o úlohe Centrálnej banky a možno, že budeme pokračovať aj po tejto diskusii aj ďalej neskôr. Ale by som sa teraz sústredil na pár minút, ktoré mám k dispozícii, na tri veci, ktoré tu boli navrhnuté na diskusiu, to je implementácia balíčka pre ekonomické riadenie, dlhodobá potreba reforiem a napokon o otázke európskych obligácií eurobondov. Takže čo sa týka implementácie balíčka ekonomického riadenia, začala by som tým, že by som zablahoželal tomuto výboru e, za prípravu toho six packu, teda balíčka šiestich e, legislatívnych návrhov, pretože to bolo vďaka tomuto výboru, že bolo možné posilniť ekonomické riadenie v Európskej únii a to aj jasne poukazuje na to, že schopnosť eh, zákonodarcov v EÚ existuje pri riešení niektorých eh, nedostatkov, ktoré sa objavili počas krízy. Takže záverečný text zabezpečuje eh, silnejší rámec, než bol navrhnutý predtým komisiou pôvodne a myslím si, že to je do veľkej miery vďaka parlamentu. A takisto tento výbor využil svoje právomoci aby zabezpečil viac európsky a viac nadnárodný prístup k ekonomickému riadeniu. No, ako viete, ja mám eh, odporujem tie záväzné alebo kvázi automatické fiskálne pravidlá, ktoré musia platiť pre tých, ktorí sú v eurozóne aj v rámci malo by to byť aj v rámci nového paktu stability. Teraz už máme tretiu verziu Ehm, teda ten e, pôvodný mám, potom ten reformovaný Pakt stability roku 2005 a teraz ten najnovší máme, tretí. Toto všetko dokopy by malo posilniť fiskálnu, fiskálny dozhľad a posilniť fiskálnu disciplínu v eurozóne. A podobne aj Európsky parlament posilnil štatistické riadenie, to musí byť súčasťou rámca pri skúmaní pokroku. To je tiež e, výsledkom práce tohto výboru. Teraz, keď sa pozrieme na nové makroekonomické rámce dohľadu, e, tak tieto, tento rámec vlastne predstavuje nový, um, sústavu nástrojov pre kontrolu alebo dohľad. Myslím si, že ten scoreboard, teda tam tá tabulka hodnotiaca je veľmi dôležitá. Chcel by som dôrazniť, že táto hodnotiaca tabulka predstavuje prostriedok k, k detekcii určitých makroekonomických nerovnovách, ktoré môžu ohrozovať pri správne fungovanie e, menovej únie. Čiže tento, táto tabulka musí potom vlastne by využitá k tomu, aby napokon e, priamila pozornosť e, zákonodarcov a politikov, kde by mohlo dôjsť k určitým nerovnováhám dostatočne včas. A teraz by som povedať, že vládny balíček je absolútne respektíve balíček pre riadenie je určite krokom pred, avšak ešte naďalej ponecháva veľký priestor pri výkone pre jednotlivé členské štáty. A účinnosť niektorých nástrojov a opatrení potom vlastne mm, môže byť trošku môžu oslabovať to, čo je napísané. Preto musíme vyvodiť veľmi pevné e, závery z doterajšej skúsenosti. Ehm, za, takisto, čo sa týka doterajšej kontroly, tá bola doteraz slabá, preto si to vyžaduje silnejšiu kontrolu zo strany rady aj komisie pri výkone pri tých ehm, kontrol a je treba vytvárať aj určitý väčší tlak. Takisto sú tu viaceré osobitné faktory, ktoré treba vziať do úvahy v rôznych eh, časoch vývoja a jednoducho je treba um, zabezpečiť alebo posilniť um, tie myšlienky o tom, že tu existujú skutočne vysoké, vysoké rizika ak sa veci neuskutočňujú tak, ako sa to spomína v tom balíčku. A takisto využitie um, toho hlasovania o reverznou väčšinou je, sa dosiahlo len čiastočne Takisto by som aj vyzval tento výbor, aby tlačil na alebo využívanie nových nástrojov, ktoré sú k dispozícii, ako napríklad ekonomický dialog pre zvýšenie transparentnosti a Takisto je treba aj zlepšiť európsky semester, aby z neho bol užitočný nástroj ex ante dohľadu a takisto aj parlament môže neustále vyvíjať tlak v tomto ohľade. Avšak jednoznačne musíme zmeniť e, myslenie všetkých zúčastnených strán. To je kľúč. Zmena myslenia všetkých zúčastnených strán pri, v tomto procese dohľadu a kontroly. Musia si byť vedomí, že musia mať absolútne plnú zodpovednosť za hladké fungovanie EÚ. To znamená internalizáciu toho, toho, čo je súčasťou EÚ a tam treba vyvíjať veľmi silný E, tlak Takisto, čo sa týka väčších, e, je potrebné tiež zabiť väčšiu zmenu a pravdepodobne Jean Monnet, ktorý, Monnet, ktorý predsedal tejto snemovni, e, uvádzal metódy metódy koordinácie, o ktorých hovoril, že vyvolávajú veľké diskusie, ale nevedú k žiadnemu riešeniu. Nuž, Čiže tu tiež e, treba prijať nejaké diskusie, diskusie, nemôžu byť také, ktoré ne- nevedú k nejakému záveru. A týmto sa dostávam aj k tomu, že je potrebné aj zabezpečiť dlhodobé reformy toho rámca riadenia a momentálny vývoj poukazuje na to, že je zabezpečiť nové vedenie, ktoré zachádza oveľa ďalej než tieto, tento balíček, ktorý bol nedávno schválený. Potrebujeme skutočnú skutočnú jednoznačnú ekonomickú či e, úniu. To znamená, že jednoznačné riešenie je viac Európy a nie menej Európy. A som si istý, alebo verím, že Európsky parlament využije aby svoje schopnosti, aby zabezpečil lepšenie toho balíčka. Podľa môjho názoru je potrebné prehlbenie veľa viac, väčšej fin- oveľa väčšie prehlbenie fiskálnej kontroly, pretože to by zabezpečilo eh, lepšiu um, kontrolu, ale je to potrebné tým pádom zabezpečiť e, oveľa, prenesenie oveľa väčšej právomoci na európsku úroveň a tým pádom jednotlivé členské štáty sa musia zdať svojej, e, svojej nad rozhodnutiami a nad makroekonomickými otázkami a podobne. A tieto reformy si však vyžadujú zmenu z základnej zmluvy o EÚ, absolútnu zmenu, ale je potrebné mechanizmy, aby sa zabezpečila e, otázka demokratickej legitimnosti vedomosti, o ktorej už ste spomínali, ktorú ste spomínali už aj v predchádzajúcej diskusii, kde bude zahrnutý nielen Európsky parlament, ale aj národné parlamenty. A veľmi stručne e, milníky takejto, e, takejto reformy e, to znamená, že musí sa zabezpečiť to, aby nikto nemal viac ako 3 HDP a bude sa to overovať o všetkých, eh, o všetkých. A akékoľvek eh, prekročenia eh, stanovených limitov budú tvrdo budú musieť byť napravené, pretože vidíme neustále väčší počet členských štátov, ktorý prijíma rôzne pravidlá a rôzne veci, ktoré že v rámci svojej ústavy, ale nie sú v poriadku s európskymi predpismi. Takže bude veľmi dôležité zabezpečiť potom makroekonomické programy vlastne v kontexte ESM. To znamená, takže inštitucionálne usporiadanie tak na národnej ako na európskej úrovni musí byť posilnené. E, v niektorých krajinách sú už exist existujúce inštitúty, ktoré zabezpečia dostatočné ekonomické predpovede a na európskej úrovni potrebujeme podobný orgán, ktorý bude mať jasný mandát, mandát aj jasný inštitucionálny rámec, aby mohol presadzovať uplatňovanie fiskálnych pravidiel. Predložila sa to aj, tak, aj taká myšlienka, aby vznikol e, úrad pre európsky rozpočet, a takýto úrad by mohol predstavovať v budúcnosti jadro toho, čo by sa, z čoho by sa mohlo neskôr vyvinúť Európske ministerstvo financií. Takže myslím si, že to je téma, ktorá bola predkladaná, aj sa o nej naozaj vážne diskutuje. A tým prejdem k poslednému bodu. Už mám poslednú minútu. Vydávanie eurobondov eurozónou podľa môjho názoru väčšie alebo ďalšie posilnenie ekonomického riadenia je absolútne nevyhnutnosťou. Takže nemyslíte si, že existuje nejaká alternatíva k, k eurobondom, ktorá by vyriešila súčasnú krízu voči emitovaniu eurobondov pretože jedným z základných príčin tej súčasnej krízy je neudržateľná fiskálna politika, rôzne fiskálne politiky. To znamená, že to si vyžaduje absolútne potrebu tvrdú fiskálnu politiku jednotnú. To je podstatné. A zavedenie spoločných eurobondov by po os, by veľmi oslabili tieto stimuly, eh, keby to nieslo so sebou aj ten, um, ten inštitucionálny rámec. Takisto ešte zabezpečili by euromody potom uh, zabezpečili prostriedky a súčasné obligácie, ktoré by, by, by predržovali, by neprinesli prostriedky, ktoré sú potrebné a takisto um, jednoducho by došlo k redistribúcii nákladov na súčasnú krízu. Eh, a ďalšia vec je, nie je pochyb o tom, že evitovanie eurobondov pomôže vyriešiť krízu. Takže to je môj názor. Čiže euromody nie sú, nie, nie sú riešením podľa môjho názoru na súčasnú krízu. Ďakujem pekne a teraz prejdeme k prezentácii Žeroma Krela. Ďakujem pekne. Pani predsedníčka, vážení poslanci, som poctený, že mám túto možnosť prehovoriť tu pred vami a hovoriť o svojich úvahách o tejto novej agende politických reforiem, ktorý, ktorú ste sa zaoberali Myslím si, že tu e, riešime dve rizika nákazy a potom ďalšiu nákazu. Najskôr je tu nedôvera niektorých e, členov eurozóny a potom aj nedôvera v euro, v Európsku úniu. Myslím, že nájdeme riešenie, Neviem, či sa to bude volať ESM, EFSM, eurobondy alebo e, verejné obligácie, ale dozrel čas, aby sme hľadali riešenie, aby sme verili euru a inštitúciám. A potom je tu ďalšie riziko, riziko e, zlého konania, pretože niektoré vlády nekonali dobrým spôsobom počas krízy a roky vieme, že grécka vláda mala ťažkosti vo verejných e, financiách. E, je normálne, že teda veci sa musia zmeniť. Hoci máme týto, tieto dve rizika, máme tu ešte aj e, fiskálnu oblasť. Súčasná kríza urobila z niektorých výťazov a z niektorých, niektorí pritom prehna, prehnali napríklad e, Portugalsko alebo Grécko, ale sú tam aj výťazy ako Nemecko a Francúzsko, možno oni tiež majú svoj podiel viny. Keď sa pozrieme na úrokové miery, e, dlhodobo máme tu veľký rozdiel medzi e, rastúcimi úrokovými mierami v Grécku a znižujúcimi sa v Grécku, Holandsku a Francúzsku. To uh, vytvára priestor pre manevrovanie týchto krajín, aby e, teda sa to riešilo solidaritou. Dúfame, že nájdu riešenie budúci víkend e, na túto solidaritu. Hovor, mal som hovoriť o hospodárskej správe a riadení. Mali by sme zlepšiť riade, dôveru v riadení našich inštitúcií, e, riešiť problémy krajín, ktoré porušujú pravidla v budúcnosti ale nemôžem súhlasiť eh, s tým, čo povedal e, môj ctený kolega pred chvíľou. Mus, nemyslím si, že by, máme, by sme mali mať nové inštitúcie. Túto situáciu dokážeme riešiť, pretože podľa mňa sa urobila dobrá práca, keď sa zaviedli napríklad nástroj na riešenie makroekonomických nerovnovách. Toto by uh, nám malo umožniť kontrolovať túto nerovnováhu, aby sme riešili tieto rozdiely, ktoré sú také veľké v EÚ. A naozaj na mňa urobil dojem to, že od 21. septembra sa nám hovorí, že makroekonomická nerovnováha nevedie okamžite k deficitu. Môže to viesť aj k prebytku. Podľa mňa je to spojené s dôležitou skutočnosťou pre krajiny, ktoré sú v ťažkostiach, aby pochopili, že oni nie sú jedinými zlými žiakmi v triede. Ale aby sme zlepšili dôveru v naše inštitúcie, potrebujeme niekoľko podmienok. Prvá, posilnenie demokracie a nie zjednodušovanie veci. Sú tu uh, rozličné spôsoby, ako viesť politické reformy, uh, v literatúre sú určité niektoré zdroje, ako pán Simanský, ktorý eh, hovorí, že musíme mať fiskálne pravidlá, ktoré musia byť transparentné, jednoduché, pružné a tak ďalej. Nepotrebujeme jednoduché pravidlá, pretože sme v komplexnom svete, čiže možno nám treba komplexné pravidlá, ktoré budú dobre definované a kontrolované ľuďmi alebo nejakými sprostredkovateľmi. A Európsky parlament by mal byť schopný tieto pravidlá kontrolovať. Potrebujeme tento demokratický princíp posilniť, keď sa pozrieme na fiskálne pravidlá. Hovoríme o zmenách vo verejnom financovaní v rozličných krajinách, ktoré čelia ťažkostiam. A my musíme odhadnúť efektívnosť fiskálnej politiky naozaj eh, mám problémy akceptovať tú skutočnosť, že mnohé diskusie o fiskálnej politike sú pesimistické. A tí, ktorí podporujú tieto diskusie, eh, čelia riziku, že ľudia nebudú dôverovať svojim vládam, pretože ich vlády eh, praktizujú zlú politiku a ja sa obávam, že nebudú dôverovať ani ostatným európskym inštitúciám, pretože nie sme schopní zastaviť túto vládnu politiku. Čiže mm, znovu by bolo veľmi užitočné povedať všetkým, že existuje konsenzus v hospodárskej literatúre, ale signál fiškálneho multiplikátora. Tento signál je politický, je tu len niekoľko výnimiek v literatúre a konsenzus spočíva v tom, že povieme, že keď máme pozitívny fiskálny e, impuls, tak to vedie k rastu. A, a naopak, a kvôli týmto pozitívnym fiškálnym multiplikátorom čínska, americká a ostatné vlády, nemecká a francúzska, sa rozhodli zvýšiť svoj deficit a celková kríza potom nastala. Tieto vlády si uvedomili, že táto politika je, je užitočná. Prečo teda by to tak nemalo byť teraz v zlých časoch? Teraz sme v zlých časoch um, čelíme riziku dvojitej recesie, pretože vedieme zlú politiku. Toto je teda vyhlásenie, ktoré by malo byť považované za dôležité. Musíme brať na zreteľ to, že nemôže tu byť automaticita v spôsobe, akým e, sa pozeráme na deficit. Potrebujeme odhadnúť efektívnosť fiskálnej politiky predtým, ako ju budeme posudzovať. Ale preto, aby sme zlepšili súčasnú situáciu čo najskôr, uh, sú tu dve veci, ktoré treba povedať. Prvá, pripomenúť, že ECB je nezávislá a že demokratické procesy vedú ECB k tomu, že musí bojovať proti inflácii. Toto treba povedať. Musíme zabezpečiť, že Európska centrálna banka, ktorá je tínejdžerom, sa stane dospelým s plnou dôverou e, a vedomím toho, že ECB musí spolupracovať s vládami, koordinovať svoju politiku. Potom to bude situácia prospešná pre všetkých. My spolupracujeme každý deň a ECB by mala tiež a musí zabezpečiť aj to, že jej nezávislosť sa bude stále rešpektovať. Ďalšia vec, Neexistuje nejaké univerzálne riešenie vo fiskálnych pravidlách, to proste neexistuje. Nemôžeme mať e, celoplošne platné fiskálne pravidlá, to musíme brať do úvahy. A to je dôvod, prečo chceme zaviesť e, tieto indikátory makroekonomickej nerovnováhy. Musíme to povedať, aby to ľudia pochopili, že je potrebná odlišná fiskálna politika pre odlišné situácie a Možno, že niektorá politika je dobrá v určitom čase a zlá v inom období, ale celoplošná, celoplošná fiskálna politika jednoducho neexistuje. A na záver, e, budem hovoriť o budúcnosti. Dúfam, že v budúcnosti budeme schopní mať vlády, e, ktoré budú dôverovať ECB a naopak aby boli schopní spolupracovať bez nejakých kríz a myslím si, že momentálne ide o to, že ECB musí byť transparentnejšia, musíme e, mať záznamy o diskusiách, pretože sú to dôležité informácie pre súkromný sektor, o čom sa hovorí, čo sa deje. Potrebujeme poznať tieto diskusie. Takáto je demokracia, toto je záväzné. A posledná vec, pred poslednou reformou SGP niektorí hovorili, že musíme zlepšiť zlaté pravidlo verejných financií, autentické pravidlo, kde verejné investície môžu byť financované prostredníctvom verejných dlhopisov. Myslím si, že dozrel čas, aby sme sa nad tým znovu zamysleli. Možno to nebude zlaté pravidlo pre všetky alebo akékoľvek verejné financie, ale musíme sa zamyslieť nad tým, aká je tá dobrá politika, aký je ten dobrý daňový systém, aké sú dobré výdavky. Je to obrovsky dôležité pre budúcnosť. Musíme vyriešiť krízu, musíme ju ukončiť, musíme zlepšiť vzťahy medzi ECB a vládami a premyslieť si finančnú politiku, ktorá, aby sme teda odhadli jej efektívnosť. Ďakujem za pozornosť. Thank you very much. Ďakujem pekne. Mám tu troch uh, rečníkov na zozname Klinc, pani Intveld a pán Udo Bullman. A ešte zapisujeme ďalších. Ešte Kay, Annie, Liam. Um, Werner. Mr. Dorfman. Anybody else? Pán Dorfman, ešte niekto? Takže zoznam je. Annie, Liam, Werner, I've forgotten your first name, Mr. Dorfman. Herbert. <laughs> Sorry. Hm? Herbert. Herbert, yes, of course. Uh, Irby. <laughs> Well, anyway, okay. Um, I think I'm probably... Myslím, že treba vás trošku zoskupiť, pretože vás je priveľa a máme iba 35 minút. Takže keby som vás podelila po troch, takže Udo, Ďakujem pekne. Sharon, niekoľko poznámok, hovorí pán Klins, k našim hosťom. To, čo ste povedali, mi pripomína návrh, ako keby niekto trpel bolestou hlavy, pretože sa príliš napil, tak mu dáme ešte viac alkoholu a potom sa zotaví. Nemôžem prijať logiku takéhoto argumentu, a po druhé, keď hovoríte o nezávislosti Európskej centrálnej banky, naozaj ste dali vysoké pozitívne znamienko nezávislosti, ale zároveň spolupracovaním stratila Európska centrálna banka trošku zo svojej nezávislosti, nie? Takže toto opäť znamená, že ECB môže spolupracovať a spolupracovať a ne, nespochybniť svoju vlastnú nezávislosť. Myslím si, že toto je nebezpečný prístup. Teraz niekoľko otázok pre pána Štárka. Starka. Myslím si, že ste celkom správne vzniesli pochybnosti o tom, či ekonomické riadenie a šestdielný balíček bude budú fungovať v praxi. Teoreticky je váš prístup správny. Či splnia to, čo slúbili, to uvidíme. A ja osobne mám vážne pochybnosti, pretože šéfovia hlavy štátov a vlád neboli ochotní postupovať podľa komunitárnej metódy, stále riešia situáciu intervládnou metódou. To znamená, že si rezervujú posledné slovo, nechcú, aby komisia a Európsky parlament naozaj boli tí, ktorí zásadne rozhodnú. Moja otázka je nasledujúca. Čo sa stane, keď, sa, keď to isté zažijeme, čo sme zažili poprvý raz pri stabilizačných balíčkoch? Stabilizačný balíčok bude pridelený a nič sa nestane, nebude to mať žiadny dopad, cieľ sa nedosiahne, komisia vyhlási, že sa nič vlastne nestalo, nikto nebude ochotný s tým nič robiť. Máme aj plán B, pretože argument znie, euro je príliš dôležité, je to politický projekt, je to symbol integrácie, nemôžeme ho ohroziť tým, že by sme urobili to alebo ono. A ja sa preto veľmi opatrne pohybujem v mojich očakávaniach. A ďalšia otázka je, ako posudzujete to riziko, že keď násilu tlačíme ďalej integráciu, hospodárskú integráciu eurozóny, násilne presadzujeme, čo s tým rizikom, že sa jednoducho rozdelí Európska únia na tých, čo sú v eurozóne a tí, čo sú mimo eurozóny, ale v Európskej únie. Sofi má slovo. Ďakujem, pani predsedajúca. Ďakujem aj rečníkom. Ja súhlasím s tým, čo odznelo od oboch. Súhlasím aj s pánom Starkom. Bola som trošku prekvapená, že prezentácia pána Kriela, neviem, či som to vyslovila správne, hovorí rečníčka, um, o tých mnohých pravidlách, dohodách, um, dohovoroch. Môžeme ich mať, koľko chceme, ale ak sa nedajú v praxi uplatniť, a ak neexistuje politická vôľa dodržať záväzky z nich plynúce, a tak tomu bolo za ostatných 10 rokov, ako teraz práve Wolf povedal, tak potom nevznikne dôvera. Dôvera je aj v názve vašej prezentácie v tomto zmysle použitá. Ale keď jednomyselne by sme chceli niečo riadiť, to vidíme, že je nemysliteľné. My sme proste dosiahli hranicu, limit a som prekvapená, že ešte stále sa niekto snaží uh, obhajovať to, čo, sa, čo doteraz nefungovalo. A ďalšia poznámka, e, že potrebujeme riešenia, ktoré by boli strihnuté na jedno kopito a pritom je to taká veľká oblasť. Lenže pozrime sa na Spojené štáty, ani to nie je homogénna oblasť, sú tam obrovské rozdiely, ale majú jednu jedinú vládu a to inšpiruje, to dáva vzniknúť dôvere, pretože nemajú jednoducho štáty USA veto. Nemôžu nič vetovať, musia rozhodovať jednomyselne a my tak nerobíme. Mám otázku na pána Starka. Súhlasím takmer so všetkým, čo ste povedali, ale bola som trochu prekvapená, keď ste v závere povedali, že vždy musíme zamietnúť eurobondy. Že nemyslíte si, že to je trošku aj otázka načasovania? Keby sme vytvorili nový model eurozóny, skôr federálnu eurozónu, než medzi štátnu medzi vládnu eurozónu, ktorá funguje takouto metodikou. Nebola by, neboli by eurobondy istými nástrojmi? Pretože existujú mnohé návrhy, ktoré tu poletujú vo vzduchu, ako znížiť morálne hazardovanie, ktoré, a morálne riziko, ktoré sa spája s eurobondmi. Boli by však integrálnou súčasťou nového systému. Ďakujem, Šeran. Hovorí ďalší rečník, pán Bulman. Ja by som sa teda pripojila k tomu, čo povedal aj Wolf Klintz, e, pretože aj tam, kde uvedol, keď hovoril ešte predtým, keď hovoril o tých e, v, pro, e, per, projektoch alebo pred e, odhadoch na budúci rok tých štyroch krajín. a ja by som teraz e, nechcel hovoriť o tom, že kol, aby sme sa merali podľa toho, že kol, kto koľko alkoholu vypil, ale skôr, aby sme e, sa, naozaj sa postavili z očí voči tomu, že stojíme túto veľmi hlbokej recesii. A z toho oznámenia finančných ministrov z G20 z posledného víkendu na mieste, kde sa hovorilo o tom, že čo sa týka advanced economies, môžem citovať jednoducho jednu vetu, že tí, ktorí majú obrovské prebytky väzme na bežnom účte, musia zaviesť také politiky, ktoré lepšie využijú domáci e, dopyt a tie, ktoré majú veľké e, dlhý tí musia podporiť e, e, politiku šetrenia. Ja by som teda chcel od vás sa dozvedieť, čo si o tom myslíte, že ako tí, ktorí majú nadbytky na bežnom rozpočte, čo majú s nimi teda urobiť s týmito prostriedkami. A chcel by som aj vedieť, e, čo tí, ktorých nejakým, z ktorých e, hospodárstvo sa rozpadá, konkrétne južná, južné štáty eurozóny, e, že akým spôsobom E, majú postupovať, pretože to je takisto otázka na diskusiu. Potom druhá otázka je na pána Štárka. No, konkrétne aj preto, že vlastne prakticky volal potom, e, aby sme o tejto otázke diskutovali vy ste povedali, aj moja otázka a sa tiež týka tejto akutnej situácie. Čo máme robiť teraz hneď, aby sme zachránili eurozónu? Vy ste povedali, že nie, ECB nemá úlohu zasahovať, nie eurobondy, tak e, potom hovoríte, kto? Silnejší EFSF alebo žiarený nástroj a necháme eurozónu, nech si ju zožerú, e, hodíme ju teda psom, či ako, chcel by som vedieť, že čo teda konkrétne robíte, e, ako kde vidíte Európsky parlament parlament v rámci tej novej inštitucionálnej usporiadania, keď ste o takom hovorili, e, kde by teda mala byť tá, tá, kde by mala byť tá kompetencia, kde by mala byť rada, kde by mal byť parlament a tak ďalej. Predsedajúca. Ďakujem pekne, dosť veľa otázok a ešte stále viac otázok príde. Avšak no však nemáte veľmi veľa priestoru na odpovede, každý má asi 4 minúty. Takže Jürgen, môžeš ako prvý. Ďakujem, skúsim zodpovedať otázke pána Klinca, ktorá sa týka toho, že či európsky ke, balík, ne, či nový balíček teda naozaj priniesie niečo, keď pravidlá síce existujú, ale nebudú implementované. Ja si myslím, že ja som sa jasne vyjadril vo svojom úvode na túto tému a to, to, čo máme na stole, to nie je ten obrovský krok, ktorý požadovala ECB. Jednoducho, prísnejšie pravidlá, tvrdšie, tvrdšie pravidlá sa, sa žiadali na riešenie súčasnej situácie, prípadne aj na budúcnosť, aby sa teda zlepšilo ekonomické riadenie. Takže stále tu je ten problém aj implementácie pretože ako náhle e, všetci potenciálni hriečnici, ktorí tu môžu byť, e, ohrozia implementáciu, pretože to je podstatné. Myslím si, že tým pádom už sme dosiahli e, hranicu toho, tej jednomyselnosti. Jednoducho budeme musieť prijímať rýchlejšie rozhodnutia. Avšak nesúhlasím s tým, že by Spojené štáty, ktoré majú absolútne iný politický systém, sú e, roz, viac rozhodovania schopné než Európania. E, oni žijú v inom e, interinstitucionálnom usporiadaní, tiež majú kopu problémov, keď chcú niečo pretlačiť, ako sme videli nedávno návrhu prezidenta o zamestnanosti a podobne. Čiže nedá sa celkom jednoznačne porovnať európska situácia s americkou. A čo je teda kľúčom je skutočná politická vôľa. Silná politická vôľa skutočne presadiť pravidlá a presadiť to, na čom bolo dohodnuté. A myslím si, že táto úloha Európskeho parlamentu bude, bude týmto spôsobom môcť Európsky parlament zabezpečiť svoj príspevok, aby pripomínala komisii, rade, členským štátom, aké sú ich povinnosti. Jednoducho musíme sa z tejto krízy správne poučiť, aby sa to božiaska nestalo. Ďalej, k eurobondom. Ja som nehovoril o podmienkach, na báze ktorých by sa mohli eurobondiami stať e, na zaujímavým nástrojom. Ja som hovoril o otázkach dobrého riadenia alebo ekonomického riadenia. A aby som povedal, že jadrom eurobondov je, je pro, alebo najväčším problémom je rôzna štruktúra vlád a jednoducho je potrebná väčšia integrácia. A ak bude tu väčšia integrácia, výsledkom tejto integrácie asi bude môcť potom byť Eurobond slušným nástrojom, ale to si vyžaduje úplne iné usporiadanie, úplný prenos e, zvrchovaných právomocí z e, národnej úrovni na nadnárodnú úroveň do tohto nového orgánu, ktorý bude toto e, mať na starosti. Čo sa týka samitu G20, na otázku pána Dulmana, Bulmana. V rámci G20 teda hovorili, že teda krajiny, ktoré majú nadbytok, by mali robiť to a to a tie, čo majú deficit, by mali robiť to a to. Toto mi pripomína situáciu, tu vyjadrujem svoj osobný názor. Na, na, pripomína mi to rok 1978, 8, kde bol summit G7 v Bone, kde sa to tiež určilo e, niektorým krajinám, ale nefungovalo. Teraz možno, že máme inú situáciu, je tu G20, ale je tu veľké riziko, že to v tých jemných doladeniach a môže sa stať, že najväčší krajín, problém je s tými deficitnými krajinami a v tomto ohľade necelkom úplne súhlasím s parlam- prístupom parlamentu k tej otázke úpravy alebo symetrickému prístupu. My potrebujeme asymetriu e, v tým zmysle, že je treba veľké problémy riešiť, pretože tie problémy sú v tých deficitných krajinách a to treba riešiť. E, v, juho, v južnej Európe, v juhovýchodnej Európe a v tých periférnych zónach nejde iba o fiskálnu konsolidáciu bolo by príliš jednoduché povedať, že fiskálna konsolidácia povedie ku z eh, hutneniu ekonomiky. Myslím si, že aj 70 rokov po Keynesovi zatiaľ ešte nedošlo k dohode medzi ekonomami o úlohe a veľkosti eh, nejakého fiskálneho multiplikátora. Ani 70 rokov po Keynesovi stále nevieme, čo je ten najväčší hospodársky multiplikátor. Je to kombinácia fiskálnych reforiem, štruktúrálnych reforiem, ktoré môžu viesť k lepš- zabezpečeniu väčšieho rastu. A konkrétne Grécko má obrovské možnosti z hľadiska privatizovania, privatizačného procesu a podobne. Tento proces jednoducho musí nastať. Takže je treba vziať všetky tieto tri prvky dokopy. Fiskálna konsolidácia, tam jednoducho inak sa nedá. Pretože trhy reagujú dnes úplne iným spôsobom, ako reagovali do polovici tohto desaťročia. Je tu skutočne problém, že respektíve znižila sa tolerancia dlhu výrazne. To znamená, že tí, čo sú na trhu, netolerujú už žiadne zvyšovanie deficitu a do sa zvyšujúce zadlženie. To, čo zažili v minulosti, tie rýchlo sa rozvíjajúce krajiny. To sa teraz môže udiať e, rýchlym alebo rozvinutým krajinám, ten tzv. zastavenie trhu. Jednoducho, že trh už neuniesie akýkoľvek ďalší deficit, keď budú chcieť zvýšiť vlády ďalší, o ďalší dlh. Takže ja si myslím, že alternatíva som tu uviedol pre jednu krajinu, pre každá krajina musí teda vyriešiť tie tri body a musia spolupracovať. Ale pán Bulvan sa pýta aj na akutný mechanizmus, to znamená, keď nie ECB, nie eurobondy, EFCF, e tak čo máme robiť? Nie z dlhodobého hľadiska, čo máme robiť dnes na riešenie problémy? Môžem odpovedať po nemecky. Uh, v momente ide o to, teraz momentálne ide o to, aby sme zodpovedali na otázku a dúfam, že tá bude zodpovedaná e, pozitívne a to, že Grécko dostane ďalšiu tranš, tranšu požičky. To je absolútne aktuálne za podmienky, že tá schopnosť e, splácania dlhov bude existovať na konci tohto programu. A potom po druhé, samozrejme, čo sa týka EFSF, teda Eurovalu. Um, musí sa zabezpečiť aj jeho flexibilita, alebo takisto aj musí zabezpečiť sa aj uisťovacia úloha, ale to nie je otázka, na ktorú zodpoveda ECB, to je politická otázka. A o tretie ide o, po tretie ide o rekapitalizáciu bank, aby mali dostatok peňazí na to, aby mohli zabezpečiť, eh, aby sa mohli brániť proti možnej eh, zhoršeniu krízy. Väčším kapitálom. Predsedajúca, ďakujem pekne. Krell. Uh, Bávam sa, že moja prezentácia bola možno horšia ako ten písomný materiál, ktorý som si pripravila, takže si ho radšej možno prečítajte, možno aj lepší. Ten, eh, to vysvetlenie s alkoholom, to sa mi veľmi nepáčilo, pretože keď to hovoríte, tak sa nepýtate, prečo niekto je alkoholik. Môžete si položiť otázku, prečo tak veľa krajín má tak vysoký deficit? Keď sa pozrieme na 17 krajín, v eurozóne je len jedna, ktorá konala zle počas rokov a to je Grécko. Dobre, takže potrebujú, potrebuje kontrolu, pokiaľ ide o verejné financie, ale dôležitejšie je, že kontrola tu mala byť od roku 2002. Kde sme boli vtedy? Takže teraz to musíme zmeniť. Dobre, ale máme 16 ostatných krajín, pred krízou, pred 4 rokmi, krajina nemala žiadny deficit vyšší ako 3 HDP. Mali dobre verejné financie v súlade s pravidlami v tom čase. Možno, že to neboli celkom dobré pravidlá, ale boli záväzné. A oni ich rešpektovali, ale stali sa alkoholikmi kvôli kríze a dnes Nechceme využívať nové fiskálne impulzy, pretože si myslíme, že sme príliš veľkými alkoholikmi. Nie len, že sa musíme zamyslieť nad verejnými financiami, pokiaľ ide o verejný dlh, ale, prepačte, verejné a súkromné zadlženie. A tu je zásadný rozdiel medzi našimi krajinami v EÚ, EU, v eurozóne a v USA. Takúto Keby sme mali takú zadlženosť, ako má USA, možno by bolo ešte priestor na manevrovanie. Ja to chápem tak, že finančné trhy nám hovoria, že by sme mali e, sa, mali by sme zabrániť vysokým deficitom a dlhom, ale zároveň žiadajú rast. Samozrejme, že nemôžeme povedať, že zajtra začne rast. Ale môžem vám povedať, že úplne nesúhlasím s profesorom Štarkom, pokiaľ ide o tento konsenzus e, koncept fiskálneho multiplikátora. Toľko materiálov bolo vydaných, ktoré hovoria to isté, že to nie je vždy veľmi vysoké, ale je to vždy pozitívne. A to je úžasné. Toľko článkov OECD, MMF hovoria o tom. Ja som práve videl nejaký e, e, zo strany ECB, ktorý hovorí opak, hovorí pán Štark tak prečo sme alkoholikmi, máme krízu a čaká nás ďalšia kríza, takže čo urobíme? Nič. To je zúfalstvo, žiadna dôvera v naše inštitúcie. Ako vysvetlíme našim spoluobčanom, že sme používali fiskálnu politiku spred e, troch, štyroch rokoch a teraz chceme tú istú, keď sú okolnosti pod, podobné? To je skutočná otázka. Pokiaľ ide o spoluprácu, Bolo by dôležité, pokiaľ ide o to, čo hovoríte, že, že sme prinútili ECB, aby sa zúčastnila niečoho, čo možno ECB nechcela byť súčasťou hlavy štátu a vlád, e, možno aj Európsky parlament, možno ľudia hovoria, áno, máme ECB, je nezávislá, mala by monitorovať cenovú stabilitu, pretože toky to má štatút. Možno, že by to zabránilo ECB myslieť si, že ak žiadame o rokovania, o spoluprácu s ostatnými, tak oni si myslia, že chceme niečo, čo ECB nechce. Nie, my môžeme spolupracovať a Vždy e, je to vzájomne výhodné, ak e, nájdeme rovnováhu. Takže musíme diskutovať. No a teraz, e, kým sa nejaká vláda snaží diskutovať s ECB, tak ECB potom sa o nej tvrdí, že je nezávislá. Nie, môžeme hovoriť bilaterálne. Máme projekt a ten projekt je euro. Čiže musíme znovu zopakovať, že potrebujeme ECB, ktorá urobila obrovskú prácu počas svetovej krízy. Potrebujeme nezávislú e, banku, ktorá bude riešiť infláciu a cenová stabilita sa musí dosiahnuť. Ja si myslím, že sa snaží, e, snažia zlepšiť situáciu, pokiaľ ide o budúce výhliadky. Ak, sa to, ne, ak to neohrozí cenová sta, ak to neohrozí cenovú stabilitu, teda toto je moje presvedčenie. Pokiaľ ide o e, Ehm, presadzovanie týchto vecí. Tá dáma myslím, že odišla. Nehovoril som o presadzovaní, hovoril som len, že medzi iným, čo by sa malo monitorovať, by sme si mali položiť otázku, prečo implementujeme fiskálnu politiku, pretože možno profesor Stark má pravdu, Možno e, ten multiplikátor je negatívny, možno nepotrebujeme žiadnu vládu, žiadnu politiku, dane, výdavky. Ak je to úplne neefektívne, tak to proste zastavme. Prečo to používame? To je otázka. Pokiaľ ide o prebytky a deficit, deficity a symetria, ktorá je e, súčasťou hodnotiacich tabuliek. Tieto bol, tie, ktorí majú dostatočné úspory, môžu pomôcť tým, ktorí ich nemajú. A odkiaľ pochádzajú úspory v krajine s deficitom? Zvla, od vlády, keď sa zníži deficit. V čase, keď sú určité impulzy zvonka. To by mohla byť možnosť. A o tom sa možno hovorilo na G20. Right, I have poriadku. Teraz nemám žiadnu inú alternatívu ako všetkých 5 otázok. Tých, ktorí chcú položiť otázky, musíte ich položiť naraz. Takže v K. Berner, Liam, Herbert Dorfman. V takomto poradí môžete položiť vaše otázky a potom na všetky naraz sa odpovie. Nie, máme tu niekoho za PP slovo Makej. Ďakujem, pani predsedajca. Budem hovoriť veľmi stručne. Cez víkend keď som spomenula, že tu budeme mať takýchto panelistov a že budeme hovoriť o tých témach, e, ktoré tu máme. Každý sa ma, e, každý mi ma poprosil, aby som položila jednu otázku. Ja sa ospravedlím, že pán vám, pán Stark, každý chcel vedieť, prečo taký vysoko rešpektovaný e, člen ECB jednoducho v časoch krízy odchádza zo svojho postu. Špekulácia v národných médiách u nás sú tam špekulácie, ktoré sa hmíria tým, že prečo ste to asi urobili. Mohli by ste odpovedať? Ďakujem. Annie, hovorí predsedajúca. Ďakujem, Sharon. Rada by som tiež poďakovala eh, všetkým rečníkom z oboch panelov. Myslím, že témy boli vzájomne prepojené. Myslím si, že tu máme také dve rôzne úrovne eh, rozpravy. Správa ekonomických záležitostí a lekcie, ktoré si môžeme vziať zo súčasnej krízy a skorigovať potom nové ekonomické ku správu veci verejných a architektúru, ktorú sa snažíme postaviť. Čo sa týka správy ekonomických záležitostí, keď nedokážeme spravovať úspešne súčasnú krízu efektívne a konzistentne, pravdepodobne všetky e, ďalšie rozhovory o opatreniach týkajúceho sa novej správy veci verejných, nového riadenia budú už zbytočné. Ja by som rada položila veľmi stručnú otázku všetkým štyrom panelistom. Pred štyrmi mesiacmi prišlo rozhodnutie Európskej rady, ktoré bolo priam historické, pretože sme sa snažili vyhnúť nákaze, ktoré sa šírila Európou a nájsť odpoveď na grécku krízu, grécku záležitosť. Budúci pondelok bude ďalšia Európska rada. E, ktorá tiež sa pravdepodobne bude považovať za historickú udalosť. Aj toto zasadnutie. Otázka znie, čo sa pokazilo medzi júlom a oktobrom a čo musíme urobiť, aby toto zasadnutie Európskej rady v oktobri bolo úspešné a definitívne sa vysporiadalo s krízou. A ak môžem, ešte čosi, čo sa týka solventnosti alebo nesolventnosti Grécka. Všetci viete, že prebiehajú diskusie o reštrukturalizácii dlhu, že rozhodnutia a rokovania týkajúce sa eh, PCI, PCR. Myslím si, že tieto rozhodnutia 21. júla sú efektívne a dostatočné, alebo si myslíte, že ako súčasť komplexného riešenia by bolo treba znova otvoriť túto tému a prispôsobiť ju novým okolnostiam? Ďakujem. Anna? Gana? Ďakujem pekne, mám viaceré otázky. Predovšetkým by som chcel povedať, že ma trošku iritujú nepresvedčujúce argumenty pána kráľa. Podľa mňa tu existuje, existuje veľký zhoda v tom, že ďalšie dlhé nie sú riešením. A ty zrejme významne toto nezdie. Preto aj vznikol vlastne pakt stability a rastu, kde vterejšie čísla boli 60 a tie 3% to boli, e, to, boli, e, to boli miery rastu, ktoré boli 10 roky predtým. A dnes jednoducho je treba ten 3% zadlženie v ešte znižiť a nie je zvýšiť. Takže presne opačne, ako vy hovoríte. Preto mám tri otázky a ešte jednu poznámku. Jedna sa týka Spojených štátov. Ja som spravodajcom o derivátoch a môžem e, skonštatovať, že napriek E, nepres, nepresadil sa ani prezident americký, aj keď bol e, e, zvolený s nový parlament, teda konkrétny kongres mu ne, ne, ne, nepovolil. Takže myšlienka vytvoriť Európske ministerstvo financí, tá sa mi celkom páči, ale ja vidím ten národný egoizmus, ktorý v posledných rokoch neustále rastie a tie medzivládne metódy, ktoré tu teraz sú, sú všetko iné, len neorientované na spoločenstvo. Skutočne je tu úloha pre Európsku komisiu, aby čiastočne e, tiež tvorí problém, pretože Európska komisia nie je celkom schopná zabezpečiť všetky tie organizátorské veci, ani nezvládla Grécko, e, jednoducho žiadne e, konania nespustili ani nič, a to, že to neboli len členské štáty, ktoré urobili chybu, ale aj Európska komisia. A takisto mám otázku na pána Štarka, ktorá sa týka rekapitalizácie bank. Američania v prvej fáze hneď mm, zabezpečili rekapitalizáciu svojich bank, Európania sa rozhodli inak. Je ten americký model teda úspešnejším podľa vášho názoru? Alebo povedali by ste, že Ehm, výstup z Európs, e, výstup z eurozóny pre Grécko by bolo lepší, keby sa Grécko takto rozhodlo, predsedajúca. Mám obavu, že teraz e, budeme nakoniec musieť požiadať o písomné odpovede našich panelistov, keď nebudete struční. Bon, j'avais deux questions, mais bon, je vais... Otázky, ale začnem teda tou prvou na pana Krela. Ten multiplikátor to je veľmi dôležité. Ak predpokladáme, že hypotéza multiplikátora um, prevažuje v literatúre viac ako teória, teória ekvivalentnosti, aká je hodnota multiplikátora vo Francúzsku a v Nemecku? Kladím vám túto otázku, pretože, pretože ten, kto je za multiplikátor, hovorí, uh, že tento multiplikátor môže fungovať aj opačne, recesívne, pretože revízia rastu dnes hovorí o znižovaní v Európe. Vo Francúzsku vláda už revidovala svoju prognózu rastu na rok 2012 o 2, na 1,75 a makroekonomia hovoria, že v roku 2012 budeme e, skôr na úrovni 0,8, teda ak nebudeme na 1,75, ale na 0,8. To znamená mínus 10 miliard daňových výnosov plus 10 miliard e, k zdaní z minulého roka, pretože sme revidovali prognozu rastu smerom dolu aby sme dosiahli kritéria 4,6 verejného deficitu v roku 2012 a 3 v roku 2013 podľa záväzkov v rámci EÚ. Takže zhrniem to, aké, aký je ten recesívny efekt e, toho zníženia o 20 miliard, ak francúzska vláda chce rešpektovať kritéria 3 v roku 2013. A ešte stručná otázka na pána Štarka, ktorý je z ECB, ktorá nerozhoduje o rozpočtovej politike. Nobelová cena tento rok. Bolo nám povedané, že federálna krajina ako USA nemôže e, fungovať bez federálneho rozpočtu a vo vašich slovách ste vyzvali členské krajiny EÚ, aby sa vzdali rozpočtovej suverenity, ale nehovorili ste o úlohe federálneho rozpočtu a teda čo si myslíte, aká, myslíte si, že rozpočtová politika je naozaj zbytočná? Ďakujem. Hey, I'll give everybody warning that I'm going to ask... Každému Teraz dávam výstrahu, že našich panelistov idem požiadať len o jednominútovú odpoveď. Ostatné odpovede musia poslať písomne, inak v budúcnosti nemôžeme takto postupovať. Možno toto bude lekcia pre každého. Herbert, vaša otázka. Ja by som mal veľmi krátku otázku na profesora Štárka. Vy ste povedali, že pri implementácii makroekonomického dohľadu vidíte problémy. My tu sme mali v našej synovni veľkú diskusiu o tom, aj a teraz by sme chceli prestlačiť aj do zákonodárstva tú e, kontrolu. E, myslíte si, že tak ako to teraz e, to bolo rozhodnuté, je naozaj dobre zamierené na cieľ, alebo skôr nepostačuje ten právny základ, ale tá legislatíva, čo bola teraz prijatá, predsednička, tak na to dám slovo Jurgenovi Starkovi, pretože Kej položila veľmi zaujímavú otázku, na ktorú všetci by sme chceli poznať odpoveď. Žiaľ, nebudeme môcť všetkých si z panelu vypočiť, takže každému môžem dať iba jednu minútu, ak by sme chceli každému slovo Jurgen. Čiže 10 sekúnd k otázke, ktorá bola prejednaná na prvom kole a tu sa objavila ešte aj teraz nezávislosť ECB. Nezávislosť ECB nikdy nebola spochybňovaná prvá vec. Druhá vec, žiadať od ECB bude ohrozovať alebo spochybňovať jej, alebo pýtať sa na jej nezávislosť, pretože to bude veľká, priveľká záťaž. Ďalšia vec, to, čo bolo oznámené 9. septembra ECB, že ehm, ja odstúpim, keď bude následník miesto mňa, ale ako vidíte, ja som ešte stále v úrade a očakáva sa, že budem v úrade do toho, konca tohto roku a veľmi rád by som koncom roku tohto vyhlásil detálnejšie veci, ale momentálne som tu stále a som stále vo svojom úrade, tak nemôžem vstupovať do žiadnych diskusí. Čo, čo sa udialo od júla do októbra, nedostatok in, implementácie jednoducho príliš dlho trvalo, kým sa zaviedlo to, čo bolo rozhodnuté 21. júla. To vytvorilo veľa väčšiu neistotu v e, veľmi neistom svete už aj tak. Myslím si, že to bol kľúč, kľúč, no, kľúčový problém. Čo sa týka krízy, to, o čom bolo rozhodnuté 21. júla o Grécku, to nebolo implementované. Malo sa to, e, keby sa to všetko bolo urobilo, tak by to bolo urýchlilo oveľa viac e, práce na riešení v právnom čase. K otázke pána Langena, áno. Je tu nedostatok na oboch úrovniach, na národnej aj na nadnárodnej úrovni. Takže to, že sa ocitáme v tejto hlbokej kríze, je to spôsobené zlyhaním na národnej úrovni, že v dobrých časoch, keď mali dobré časy, neuplatňovali dobre pravidla, alebo dôsledne pravidla. A mnohé vlády jednoducho sa nedržali svojich záväzkov a prekročili um, ehm, percenta. A čo sa týka nadnárodných, tie nástroje, ktoré tu boli, neboli tiež dostatočne uplatňované. Rekapitalizácia, rekapitalizácia Američanov v Amerike Nechcem popisovať detail, akým spôsobom to bolo, celé udia, sa to celé udialo, ale v, v, v, trhy to vnímali veľmi pozitívne. Teraz sme vykonali my stresové alebo zaťažové testy bank v Európe a aj tak je to niečo, čo ešte dostatočne presvedčilo trhy, že sú, je, je to nejako pozitívne. Hovorím príliš rýchlo? Sa pýta <laughs> rečník a že musím skončiť. Áno, určite budú veľké konzekvencie z toho, keby nevypočítateľné dôsledky, keby Grécko muselo opustiť eurozónu. A čo sa týka makroekonomického scoreboardu, myslím si, že je to pripravené takým spôsobom a takým spôsobom to bude zavedené, aby to bolo flexibilné, tak aby sme mohli mať dobrý ekonomický pohľad na veličiny predsedňajúca. Takže technicky sa Naša schôdza už skončila, takže veľmi stručne prosím. Automatické sankcie podľa mňa sa dajú spochybniť, môžu byť predmetom diskusie, ale solidarita takisto nie je niečo, čo sa automaticky dá vynútiť. Lenže malo by sa prijať rozhodnutie rýchlo aj sa rýchlo zrealizovať, to je nesporné. Neviem, prečo stále čakáme na riešenie týchto veľkých problémov. Čiže automatická solidarita, tu som za. Čo sa týka vašej poznámky o tom, či by som mal byť zastancom vyšších dlhov, áno, ja som zastancom vyšších dlhov, pretože hospodárske e, politiky súvisia s politickými podmienkami. Sú situácie, kedy je lepšie, keď je E, štát viac zadlžený a sú situácie, keď je lepšie, keď je menej zadlžený. A to treba diagnostikovať, kedy nastane ktorá situácia. A odpoveď e, francúzskému kolegovi, neviem ako v Nemecku, ale my máme 0,8 dlhodobo a 1,8 krátkodobo. Myslím si, že štúdie nachádzajú podobné čísla. Veľmi stručne hovorí e, pani Bowles. Andrej, chceli ste niečo povedať, alebo nie? Veľmi stručne čo sa týka tej otázke, čo sa vlastne pokazilo. Podľa mňa Európska menová únia zle zaobchádzala s kapitálom dlhodobo a iba sme odkladali, odkladali uznanie tých strát, ktoré boli jasné. Čo treba urobiť? Treba uznať, že prišlo k stratám a rekapitalizovať. Rekapitalizácia bank, neviem, či medzinárodné faktory sú teraz také a myslím si, že by sme mali mať špeciálny režim Andrej. To je všetko. Ďakujem, hovorí predsedajúca. E, ak by rečníci chceli e, rozšíriť svoje odpovede alebo sa venovať ešte ďalším témam, ak, vám, ak tomu tak bude, odpovedia písomne a rozošleme to členom poslancom tohto výboru. Veľmi pekne ďakujem za účasť. Vždy je to tak, že hneď ku koncu sa začnú sypať zaujímavé otázky, keď už nie je čas na ich zodpovedanie, ale dúfajme, že sa nám podarí s týmto sa vysporiadať tým, že budú odpovede písomné. Teraz v tejto miestnosti pokračuje stretnutie koordinátorov. Prosím všetkých, ktorí tu nemajú čo robiť, aby relatívne rýchlo opustili túto miestnosť. Ďakujem.